Ladies and gentlemen, uh, good morning. If I may ask you to take your seats, we will commence uh, in fact just in a few seconds. Dámy a páni, keby ste prosím zaujali svoje miesta, aby sme mohli o pár minút začať. Viem, že niektorí hostia z vás majú veľmi nabitý program, pretože sa stretáva kolegium a podobne. Takže prosím, keby ste zachovali disciplínu. si až tak. So, uh, once again, uh, thank you. Uh... E, ďakujem za vašu disciplínu. Dámy a páni, dobré ráno. Vysoká predstaviteľka pani Mogherini, vážení ministri, štátni tajomníci, vážení hostia, dámy a páni. Je mi cťou a s potešením vás tu dnes vítam v Európskom parlamente v mene predsedu Tajanyho, ktorý tu žiaľ dnes nemôže byť s nami. Vítam vás na e, otvorení 7. svetového kongresu proti trestu smrti. Som šťastný, že tento kongres je organizovaný a spoluhostí ho s nami Belgické kráľovstvo, a že oficiálne otvorenie sa koná v, pléne, v pléne Európskeho parlamentu v miestnosti nazývanej Hemicykl. Osobitne vítam nielen mnohých ministrov, štátnych tajomníkov, veľvyslancov, excelencie, vysokopostavených predstaviteľov, úradníkov, diplomatov z abolicionistických krajín, ale sú to aj predstavitelia e, ďalších krajín, osobitne vítam, že sme sa tu stretli, aby sme dnes tak vhodne načasovanie sa tu stretli a mohli zorganizovať túto konferenciu na vysokej úrovni. Nestretli sme sa tu preto, aby sme e, na vás upriamili svetla reflektorov alebo aby sme vás poučovali. Sme tu preto, aby sme sa podelili o skúsenosti aby sme pochopili aj e, pochybnosti, aby sme preskúmali a vysvetlili piliere morálneho a právneho presvedčenia. Neustále potrebujeme obnovovať vieru v naše hodnoty a skúmať platnosť našich argumentov a podstaty našich e, postojov. Je mnoho argumentov proti trestu smrti. Ja som presvedčený, že tu dnes elokventne zaznejú a budú sa rozoberať počas diskusí v nadchádzajúcich dňoch. Trest smrti nie je účinný odstrašujúci prostriedok proti zločinu. Môže viesť k nevrat, nezvratným, nenapraviteľným škodám pri nesprávnom uplatňovaní spravodlivosti. Uplatňuje sa veľmi často arbitrárne, svojvoľne alebo ako politická zbraň je to veľmi tragické. Moje posolstvo k vám je ale, že v prvom rade sme sa tu všetci zišli preto, lebo vychádzame z toho, že základom všetkého je ľudská dôstojnosť, ktorú zdieľa celé ľudstvo, všetky kultúry, náboženstva a právne tradície. Trest, ktorý dehumanizuje, je sám o sebe zločinom a preto musím odmietnúť ten predpoklad a pokušenie, že abolicionistické hnutie a hnutie za ľudské práva je európsky projekt. Súčasťou európskej tradície je protokol, prepačte, protokol číslo 6 Európskeho dohovoru ľudských práv možno naozaj bol prvým právnym eh, dokumentom, ktorý ruší trest smrti v čase mieru. Ratifikovalo ho 46 členov Rady Európy. Ale chcem nám všetkým pripomenúť, že náš postoj k tejto otázke nie je definovaný tým, proti čomu sme, ale tým, za čo sme. My sme proti trestu smrti, pretože sme za zachovanie ľudskej dôstojnosti za každých okolností. Toto vychádza z hlbokého presvedčenia a povinnosti, ktorá vyplýva z koncepcii ľudskej dôstojnosti, tak ako je to zakotvené v Univerzálnej deklarácii ľudských práv vrátane článku 3, ktorý vyhlasuje, že každý má právo na život. Z zrušenie si vyžadovalo dlhú cestu s plnými zákruta, mnohými zákrutami a mnohé výzvy sú ešte pred nami. V roku 1981, to je rok oficiálneho zrušenia vo Francúzsku. To nie je až tak dávno a v mojej vlasti v tom čase, to bolo ešte komunistické Československo, posledná poprava sa uskutočnila v roku 1989 medzi rokom 1945 a 90 viac ako 1200 ľudí bolo popravených. A chcem vám tiež pripomenúť, že európsky kontinent nie je celkom bez trestu smrti. Dnes ešte v Bielorusku platí trest smrti, ktorý sa aj vykonáva. V decembri 2018 valné zhromaždenie OSN Eh, odhlasovalo 121 krajinami moratórium eh, eh, trestu smrti. V roku 2017 len 4 krajiny predstavovali 84 popravikovaných na celom svete ale toto hnutie nie je jednosmerná cesta samozrejme a nemôžeme to považovať za zaručené. Máme niektoré úspešné príbehy v Ázii, Latinskej Amerike a Afrike, ale v mnohých krajinách je stále pokušenie zrušiť moratórium alebo začať znovu hovoriť o treste smrti ako o časti riešenia v trestnej spravodlivosti. Musíme odolávať takýmto hlasom aj tu v Európe, ktoré vyzývajú k znovu zavedeniu trestu smrti. Moje vlasti tiež a preto vítam úsilie Svetového kongresu a organizácií e, občianskej spoločnosti, ktoré sa venujú tejto problematike aj na regionálnej úrovni. Dámy a páni, Európsky parlament bude pokračovať v svojich aktivitách. Počítame s podporou Európskej únie pri úplnej Eh, implementácii našich usmernení k trestu smrti. V minulých rokoch sme prijali niekoľko dôležitých uznesení v prospech univerzálneho moratória na vykonávanie trestu smrti, alebo sme sa zameriavali na individuálne prípady či jednotlivé krajiny. Opakujeme náš zásadný postoj proti trestu smrti v každom prípade, za akýchkoľvek, za každých okolností. Opakujeme to každý rok v našej výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a budeme tak robiť aj naďalej. Potrebujeme pokračovať našej činnosti v tomto duchu nielen v aktuálnych prípadoch rozby výkonu trestu smrti. Musíme žiadať o zlepšenie vykonávania minimálnych noriem právnych záruk, tak aby sme odmietali popravu osôb, napríklad, ktoré majú e, duševné znevýhodnenie, alebo e, ktorí chcú popraviť za e, iné činy. Tento 7. kongres bude príležitosťou posilniť naše rozhodnutia a úsilie, vybudovať a posilniť parlamentnú sieť a zamýšľať sa nad novými stratégiami, napríklad pokiaľ ide o našu aktivitu v spolupráci s podnikateľmi, súkromným sektorom. Zaj, to je téma zajtrajška. Želám zajtrajšieho rokovania. Želám vám veľa úspechov, plodnú diskusiu k tejto veľmi dôležitej téme. Myslím si, že toto je jedna z veľmi zložitých a závažných vecí, o ktorej treba nielen hovoriť. Jej výsledky by mali byť totiž implementované na celom svete a my budeme, náš parlament bude určite pokračovať svoje priekopníckej činnosti. Ďakujem vám za pozornosť. Well, and it is my great pleasure som veľmi rád, že môžem pozvať teraz vysokú predstaviteľku podpredsedu Európskej komisie pani Frederiku Mogherini, aby sa ujala slova. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda, a ďakujem za to, že ste nás pozvali do hemicyklu dnes. Myslím si, že úloha Európskeho parlamentu a úloha národných parlamentov po celom svete je naozaj zásadná pre túto prácu, ktorú sa spolu snažíme eh, realizovať. Eh, chcela by som sa poďakovať aj belgickej vláde, všetkým kolegom eh, tuto v paneli a v prvom rade a všetkým z vás, ktorí venujete svoj život často dni a noci niečomu, čo je asi to najcennejšie, čo existuje, ochrane ľudského života. Je mi cťou, je cťou Európskej únie e, byť hostiteľom tohto svetového kongresu. A my, Európania v Európskej únii, sme hrdí za to, že sme najväčším priestorom vo svete, kde sa neuplatňuje trest smrti. My často hovoríme, že naša únia je o hodnotách, ale niekedy zabúdame pomenovať tieto európske a univerzálne hodnoty. A jednou z nich je hodnota ľudského života. My v Európskej únie sme presvedčení o tom a ja si myslím, že všetci v tejto miestnosti súhlasia s tým. Veríme, že záleží na každom ľudskom živote bez ohľadu na to, ako sa žije, bez ohľadu na to, koľko chýb nejaký človek spraví. Podľa nás by štát nikdy nemal mať právo rozhodovať o živote a smrti niekoho. Odpoveď na trestný čin nemôže byť iným trestným činom Odklonili sme sa od myšlienky oko za oko. Veríme v spravodlivosť, nie v odplatu, nie v pomstu. Mnohí z vás ste venovali svoj život a naďalej venujete svoj život podpore tohto boja. Pre mňa je veľkou cťou a e, som pohnutá tým, že tu môžem byť. Ešte keď som bola eh, v 2014 ministerkou v Taliansku, bola som, bojovala som proti trestu smrti a v OSN sme oslavovali, keď v koncu roku 2014 eh, sa schválil eh, tento zákaz trestu smrti. My, Európania, dnes sme presvedčení o tom, že trest smrti nie je zlučiteľný s tým, kým sme, ide proti našim zásadným hodnotám a presvedčeniam. A žiadna krajina, ktorá naďalej uplatňuje trest smrti, sa nemôže stať členom Európskej únie. A ďalšia vec nás zbližuje. Kvôli ďalšie veci sme tu všetci prítomní. Tá je, je pre, pre, to presvedčenie, že pokrok sa vždy dá dosiahnuť. A že takúto zmenu si vyžaduje je osobná aj skupinová voľba a odhodlanie E, takéto zmeny sú možné a dejú sa. Prvý svetový kongres proti trestu smrti sa konal v inom hlavnom meste Európskej únie v roku 2001 v Štrásburgu. Odvtedy 31 nových krajín sa rozhodlo zrušiť trest smrti. Stále viac ľudí po celom svete si uvedomuje, že trest smrti nikdy nie je tou dobrou voľbou, stále viac vlád začína konať a to vďaka takým ľuďom, ako ste vy, tu prítomní vďaka vašej kampanii, vašej práce, vášmu odhodlaniu a takisto aj vďaka sile vašich príbehov. V Lani sme mali nádej, v januári 2018 gamský prezident vyhlásil moratórium. V máji minulého roka Burkina Faso zrušila trest smrti zákonom. V júni minulého roka Benin takisto e, vyškrtol trest smrti z trestného zákonníka a pristúpili k protokolu SM proti trestu smrti v auguste, e, katolická církev vyhlásila, že trest smrti je neprípustný bez akýchkoľvek výnimiek, za akýchkoľvek okolností, čím vyslal veľmi jasný signál všetkým e, katolíkom po celom svete. V oktobri štát Washington sa stal 20. abolistickým štátom v Spojených štátoch a na záver v decembri oznesenie OSN žiadalo univerzálne moratórium zrušenia trestu smrti a bolo odhlasované veľkou väčšinou všetkých krajín, e, bezprecedentnou väčšinou. Čiže tak sme každý, každúčičký mesiac v Lani sme mali nejaké dobré správy. Pokúsme sa pokračovať v tom v roku 2019, aby 2019 bol ešte lepší ako 2018, čo sa týka pozitívnych výsledkov. A predsa len počet e, popravených ľudí je tragicky vysoký a preto naďalej pracujeme, aby sme zachránili viac životov cez našu podporu občianskej spoločnosti, cez oznesenia OSN a cez priamu angažovanosť so všetkými tými krajinami, ktoré ešte uplatňujú trest smrti a predovšetkým s tými, ktorí popravujú najväčší počet ľudí. Mnohí ľudia vo vládach nemajú rovnaké názory ako my, hoci ja som presvedčená o tom, že hodnota ľudského života je univerzálnou hodnotou, ktorú zdieľajú všetky kultúry a všetky náboženstva. Ale e, e, máme hodnoty, e, ktoré sú proti trestu smrti, vychádzajú iba z logiky. Spomenú iba dva je ich oveľa viac, ale je dôležité tieto veci opakovať. Poprvé, trest smrti nie je niečím, čo zabráni trestnej činnosti. A po druhé, ako náhle e, niekoho pripravíte o život a bol nevinný, už sa s tým nedá nič spraviť. E, príklad z Kanady je veľmi dôležitý. V roku 76 Kanada zrušila trest smrti a odtedy e, stále klesá miera trestných činov. Eh, jednoducho tá teória, že je potrebný trest smrti, aby ľudia nepachali trestné činy, nie je potvrdená. A druhá vec, všetci sme presvedčení o tom, že nie je možné odstrániť chyby v žiadnom súdnom systéme, v žiadnom justičnom systéme, takisto ako nie je možné odstrániť chyby v ľudských životoch, všetci sa mýlime. Ale dnes si vypočujete príbehy mnohých tých, ktorí prežili, ktorým hrozil trest smrti, e, dokázalo sa, že sú nevinní a teraz obhajujú, e, presadzujú zrušenie trestu smrti. V Illinois v 80. rokoch e, bol človek odsudený na trest smrti. V roku 2003 sa zmenil trest smrti na celoživotnú väzbu, až potom sa Randymu podarilo dokázať svoju nevinu a bol prepustený ako slobodný človek. Robil kampaň za úplné zrušenie trestu smrti v tomto štáte a prišiel úspech len pre ne, o pár rokov neskôr. Musíme hovoriť tieto príbehy a počúvať tieto príbehy. A cez ne musíme sa snažiť meniť kultúru a zmýšľanie tých, ktorí ešte stále podporujú trest smrti. Pretože kultúra a postoje sa dajú zmeniť, aj keď sa zdajú byť hlboko zakorenené, aj keď sa zdá, že zmena možná nie je. Keď sa obzrieme späť, ako vyzerala Európa pred dvoma desaťročiami a kde sme dnes, čo sa týka trestu smrti. Uvedomujeme si, že vždy, keď e, zmeníme niečo, čo sa nedá zmeniť a dôvodom je to, že je to zakorenené v kultúre, no kultúra sa tiež mení a legislatíva môže pomôcť tomu, aby sa kultúra zmenila a kultúra môže pomôcť zmene legislatívy. Čiže to nie je iba o vládach alebo medzinárodných organizáciách. Dnešný deň je o osobách, ktorí trpia je to o tých, ktorí prežili a teraz hovoria svetu o nespravodlivosti, ktorú predstavuje trest smrti. Dnešný deň je o nás všetkých, o vás všetkých, občianskej spoločnosti, obhajcoch ľudských práv, ktorí sa angažujete každý každúčičký deň za to, aby trest smrti sa stal spomienkou na minulosť. A môžete sa spoliehať na stálu podporu Európskej únie. Dnes sme tu preto, aby zaznel náš hlas, zaznel váš hlas postupujeme pomaličky, ale zase nie až tak pomaly, ale myslím, že sa dopracujeme k nášmu spoločnému cieľu, kedy páchanie trestného činu sa bude riešiť spravodlivosťou a nie odplatou, nie pomstou a kde ľudské práva budú univerzálne chránené a rešpektované. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani podpredsednička. Rád by som využil túto príležitosť a pripomenul vám, že máte zabezpečené tlmočenie do 22 EU jazykov, a navyše do arabčiny a ruštiny. Je mi veľkým potešením privítať aj belgického ministra zahraničných vecí a podpredsedu vlády Didier Rendersa, ktorý sa teraz ujme slova. Thank you, Mr. Vice President. Ďakujem pekne. Pani vysoká predstaviteľka milá Frederika, páni ministri, excelencie, dámy a páni, je pre mňa privilegiovať cťou prijať vás v Bruseli na najväčšom abolicionistickom podujatí sveta. Vít, ďakujem Európskemu parlamentu, že nás vo svojom hemicykli e, prichýlil. Právo na život je prvé základné právo. Je to nevyhnutná podmienka, bez ktorej nemožno jednoducho e, dať zmysel ostatným právam. A je, e, trest smrti je veľký útok na ľudské práva, je to neludské a degradujúce. A ja zdieľam e, presvedčenie Alberta Camusa, ktorý hovorí, že ani v srdci jednotlivca, ani v mravoch spoločnosti nebude trvalý mier, kým smrť nebude postavená mimo zákon a preto sa e, Belgicko angažuje za e, celosvetové zrušenie trestu smrti. Nie je to nerealistické, je to cieľ, ktorý možno zrealizovať a ešte v priebehu nášho života. Vďaka Rade Európy a protokolom číslo 6 a 13 o zrušení trestu smrti Európa e, je priestorom, kde e, trest smrti je takmer úplne mimo zákon. Hovorím takmer, pretože e, v Bielorusku ešte stále je trest smrti, e, existuje. A ja vyzývam, aby pri 70. výročí Rady Európy sme dokázali, že európsky kontinent pokročil smerom k cieľu bez trestu smrti. Zároveň e, si pripomenieme 30. výročie paktu, ktorý sa týka ľudských, občianských a politických práv. A tam sa hovorí o tom, že je potrebné, aby zúčastnené štáty zrušili trest smrti. Inými slovami, ratifikácia protokolu bráni opätovnému zavedeniu trestu smrti a dáva viac garancií ako moratórium na výkon trestu smrti, ktoré môže byť kedykoľvek zrušené. Dnes 86 e, štátov ratifikovalo tento protokol. Iba 6 krajín navyše. E, aj to je naozaj veľmi e, povzbudzujúce, ale to nestačí vzhľadom na to, že vo svete ešte veľký počet krajín, ktoré zrušili trest smrti alebo ho už neaplikujú. Ako člen skupiny priateľov druhého protokolu Belgicko e, vyzýva krajiny, ktoré ešte stále aplikujú trest smrti, aby čo najrýchlejšie ratifikovali tento druhý protokol. Okrem toho konštatujem, že medzi širokou skupinou krajín, ktoré ne, eš, neaplikujú trest smrti, sú veľké rozdiely v právnych systémoch, v tradíciách, kultúrach a k náboženskej e, prináležitosti. Je poľutovania hodné, že menšina krajín ešte stále tento trest smrti aplikuje. Je veľmi dôležité, aby sme s týmito krajinami nadviazali dialog, aby sme mohli e, naozaj splniť náš hlavný cieľ, celosvetové zrušenie trestu smrti. Kongres musí byť príležitosťou na otvorenú a úprimnú debatu o treste smrti, ako aj o niektorých e, e, otázkach, ktoré so trestom smrti súvisia. Včera v Ženeve som sa zúčastnil panelu na vysokej úrovni o treste smrti, ktorý e, sa rieši e, trest smrti ako súčasť nediskriminácie a rovnosti. Trest smrti je často aplikovaný diskriminačným spôsobom, najmä Tí najchudobnejší ľudia alebo najzraniteľnejší, ktorí sú ekonomicky najzraniteľnejší, sú tým neproporčne najviac postihnutí. Ďalšie skupiny ako cudzinci, rasové alebo etnické menšiny, e, sexuálne menšiny, ženy e, sú tiež vystavené disproporčne viac tomuto trestu smrti. Je dôležité, aby sme nezabúdali na e, tieto obete v širokom zmysle slova Údaje, ktoré máme k dispozícii, hovoria, že smrť, trest smrti spôsobuje ešte viac obetí a môže skutočne postihnúť celé spoločnosti a mno, mnohé generácie. Belgicko je znepokojené tými skrytými obeťami trestov smrti, najmä deti, ktorých rodičia sú odsúdení na smrť za, a boli e, e, popravení. Osud týchto detí, ktoré sú dvojnásobne potrestané, e, si zaslúži naozaj veľkú pozornosť. Je jasné, že e, e, potrebujeme vedecký výskum, aby sme mali údaje a aby sme získali taký globálny pohľad na dopady trestu smrti na ľudské práva. Ja vítam, že Svetový kongres sa dotkne mnohých z týchto otázok a chcem využiť túto príležitosť na to, aby som opätovne potvrdil vôľu a veľký záväzok Belgicka v boji proti trestu smrti a za jeho celosvetové zrušenie. Ja želám všetkým účastníkom veľmi dobrý kongres s bohatými diskusiami, stimulujúci, podnecujúci a dúfam, že budete mať príležitosť vymieňať si názory medzi krajinami, ktoré aplikujú alebo neaplikujú eh, trest smrti, že vlastne pokročíte v debate a obmedzíte dopad e, trestu smrti v niektorých právnych systémoch, tak aby sme jedného dňa dospeli k úplnému zrušeniu trestu smrti. Ja vám naozaj prajem podnetnú diskusiu a dúfam, že e, sa všetci stretneme pri záverečnej e, uzatváracej ceremonii. Ďakujem. Uh, Využijem túto príležitosť na to, aby som vám vysvetlil, že pani podpredsedníčka Mogherini musela odísť z toho istého dôvodu, ktorý som už uviedol, a to je, že zasada Európska komisia a musí tam byť. Ale teším sa, že si našla čas na to, aby prišla aspoň na pár minút otvoriť naše podujatie. Teraz by som požiadal veľvyslanca Švajčiarska v EÚ, pán e, Christian Molly, aby sa ujal slova. Vážený pán podpredseda, pán e, vicepremiér, drahé dámy a páni, e, milí účastníci, zástupcovia štátov a občianskej spoločnosti, e, ja sa teraz budem vyjadrovať v mene pani Berisville ktorej zdravotné problémy zabránili byť tu e, prítomný. Viktor Hugo povedal, e, e, najvyššie právo je právo na ľudský život a preto ja chcem tu bojovať proti trestu smrti E, tak ako sa hovorí v článku 3 e, Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Každý človek má právo na život, slobodu a bezpečnosť, osobnú bezpečnosť. Dnes sme sa tu stretli na tomto symbolickom mieste. Ja ďakujem Európskemu parlamentu, že nás tu prijal a našim jediným cieľom je chrániť ľudský život každej bytosti. E, Švajčiarsko je kategoricky proti trestu smrti všade vo svete a všeobecné zrušenie trestu smrti a rešpektovanie ľudských práv je našou prioritou a je prioritou našej zahraničnej politiky. My sme, nie sme jediní, ktorí sme si tento cieľ dali, e, veď viac ako 80 štátov právo na život zapísalo do svojich ústav a je naozaj veľa štátov, ktoré od vzniku OSN zrušili trest smrti. 103 členských štátov zrušili e, aplikáciu trestu smrti za všetky zločiny, 170 ich zrušilo pre niektoré zločiny alebo vyhlásili 10-ročné moratórium. Švajčiarsko sa teší a naďalej ich podporujeme a skutočne sme radi a vítame tento pokrok. E, v medzinárodná Ženeva to je vlastne hlavné mesto ľudských práv vo Švajčiarsku, e, nás ešte viac posilňuje v presvedčení, že trest smrti nie je vhodným, represívnym alebo odstrašujúcim prostriedkom, pretože tu existuje reálne riziko, že sa popravia nevinní. My sme otvorili výstavu okná do, e, do e, chodieb smrti v roku 2017 a tam sme videli naozaj veľmi dojímavé, šokujúce obraze. Jeden z nich, pán Dume Atušami, eh, ktorý bol prítomný na 6. Eh, kongrese, strávil 28 rokov vo väzení, očakávajúc svoju popravu za zločin, ktorého sa nedopustil. Nakoniec ho oslobodili a ja som rád, že je tu dnes medzi nami. Trest smrti porušuje najzákladnejšie ľudské práva aj eh, dobou čakania pred popravou a izoláciou, čo je psychologické mučenie, na ktoré je odsúdený odsúdený. E, počas tohto 7. kongresu Švajčiarsko vyzýva všetky štáty, aby e, naozaj vyzývali obyvateľstvo v celom svete, aby bojovali e, proti trestu smrti, najmä mladí ľudia, aby všetci boli za to, aby sa zrušil trest smrti. A vy, ktorí ste tu prítomní, ste tí, ktorí sa angažujete aj mimo tohto priestoru proti trestu smrti. A, a my prizývam aj tých, ktorí ešte váhajú, aby sa pridali, aby tento trest e, smrti nebol aplikovaný. Švajčiarsko aplikuje od roku 2017 svoj akčný e, plán zrušenia e, trestu smrti na celom svete. Máme tri ciele. Prvým, e, do konca tohto roku dosiahnuť, aby abolicionistické krajiny boli čo najpočetnejšie vo svete ako dnes. Napríklad je tu dobrá vôľa Malajzie zrušiť trest smrti, e, ktorá sa pridáva do svetového hnutia. Druhým cieľom je, aby menej krajín aplikovalo trest smrti a aby menej ľudí bolo popravených. Napríklad pred mesiacom bola oslobodená Asia Bibi, ktorá bola v roku 2010 eh, odsúdená za rúhanie a bola oslobodená po tretie, eh, pokiaľ ide o minimálne normy na aplikáciu trestu smrti, aby boli lepšie rešpektované. Tam Irán zredukoval aplikáciu trestu smrti za drogovú trestnú činnosť a to významnou mierou znížilo počet odsúdených na smrť. Realizácia tejto vízie pokračuje. Samozrejme, treba ešte odviesť veľkú politickú prácu, pred tými čla, e, čl, krajinami, ktorých sa to týka, treba vyvíjať diplomatickú aktivitu a treba takisto prijímať medzinárodné iniciatívy, ktoré budú podporovať práva na život a ľudské práva, a to v spolupráci s našimi partnermi, štátmi a občianskou spoločnosťou. Pracujeme spolu, zdieľajme expertízy, myšlienky, spúšťajme nové iniciatívy. Dámy a páni, trest smrti v 21. storočí nemá svoje miesto, vyhlásil bývalý generálny tajomník OSN Ban Ki-moon. My to zdieľame. E, my sa musíme spojiť, aby trest smrti bol zrušený v tých krajinách, kde sa ešte aplikuje. A ja vítam najmä tých, ktorí sú tu prítomní. A my stále neprestávame opakovať, všetci ľudia majú právo na život, na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Dámy a páni, želám vám veľa inšpirácie v týchto dňoch, želám vám, aby ste e, skutočne prežili tú intenzitu toho obrazu pána Olatušányho a ja vás ubezpečujem, že Švajčiarsko bude naďalej bojovať na čele krajín, ktoré sú za zrušenie trestu smrti. Uh, a teraz štátny tajomník pre e, zahraničné veci, Norské kráľovstvo, pán Audun Halforsen. Dámy a páni, v roku 2016 sme my hostili šiestý kongres bolo tam viac ako tisíc účastníkov v Osle. Dneska je účasť určite vyššia. Mnohí z vás ste tam boli a zabezpečili ste, že Svetový kongres v Osla znamenal zmenu politika postupov. Od Osla nastal pozitívny vývoj v mnohých krajinách ako Gambia, Burkina Faso, Malajzia. Ukázali ste, čo je možné, ak je e, politická vôľa a silné vodcovstvo. Africký kongres Abidžane minulý rok proti trestu smrti bol dôležitým krokom. Norsko s radosťou podporilo túto udalosť. Bol to priestor pre konstruktívnu diskusiu o ceste vpred a ukázal aj silné zapojenie mládeže a ďalšej generácie abolicionistov. Dôležitý krok bol december 2008 o uznesení o moratóriu proti trestu smrti, ktoré prijalo 121 eh, krajín Norsko, ktoré je v jadro skupiny, ďakuje členským štátom za toto hlasovanie. To ukazuje celkový odklon od používania trestu smrti. Avšak vysoký počet trestov smrti a poprav vo viacerých krajinách dáva dôvod na e, zamyslenie sa. Trest smrti je globálnym problémom, ktorý nie je obmedzený pre nejaký konkrétny región tradície, kultúry, náboženstvo. Každý trest smrti, každá poprava je o jednu navyše. My sme proti akýmkoľvek trestom smrti, to je naša zásadná vec, ale bola kedy aj u nás bol trest smrti. Posledná poprava bola v roku 1948 a od roku 1979 sme zrušili trest smrti pre všetky trestné činy dnes. Naša ústava v odseku 93 hovorí, že každá ľudská bytosť má právo na život, nikto nemôže byť odsudený na smrť. Konec citátu. Dámy a páni, štáty majú povinnosť zabezpečiť bezpečnosť, blaho, pohodu e, všetkých občanov. Systém trestnej spravodlivosti má zabezpečiť, že pachatia trestných činov sú braní na zodpovednosť, ale zásada, na ktorej to stojí, je zásada rehabilitácia a znovu, zavedie, znovu e, účasti na spoločenskom živote, pretože trest smrti je absolútny, nezvratný nenapraviteľný. Musíme si uvedomiť aj väzbu medzi chudobou, diskrimináciou a diferencovaným prístupom k výkonu trestnej spravodlivosti. Výsledky výskumu ukazujú, že trest smrti sa používa neprimerane proti e, občanom, príslušníkom menšín a v roku 2019 možno ešte odsúdiť aj ľudí na smrť len preto, za koho milujú rod, sexuálna orientácia, náboženstvo, etnický pôvod, ekonomické a spoločenské postavenie by nikdy nemali byť dôvodom na od, zaistenie, odsudenie alebo výkon trestu smrti závažná trestná činnosť sú problém, pre ktorým stoja všetky krajiny. Potrebujeme medzinárodnú spoluprácu na to, aby sme proti nim bojovali a odrádzali od jeho. Ale trest smrti nemá byť súčasťou tohto riešenia. Trest smrti nevedie k zníženiu trestnej činnosti a ani nie je dokázaná ostražujúca hodnota. Náš svetový kongres by mal hovoriť o alternatívach trestu smrti. Ďakujem našemu hostiteľu Belgickú EÚ a organizátorom konferencie ECPM a Svetovej koalícii proti trestu smrti a chcem uznať aj a oceniť prítomnosť svetkov, ktorí sa tu s nami podelia o svoje dôležité skúsenosti. Svetový kongres je arena, kde sú aj retencionisti, aj abolicionisti a môžu konštruktívne diskutovať a e, OSN, regionálne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti tu spájajú svoje sily. Mali by sme využiť čo najlepšie nasledujúce dni v Belgicku, aby sme využili ten pozitívny moment z Osla, New Yorku a Abidžanu Našim cieľom má byť konkrétne kroky na zrušenie trestu smrti. Ďakujem vám za pozornosť. Uh, uh. Ďakujem veľmi pekne, štátny tajomník. A teraz mi veľkým potešením požiadať významných dvoch mhm. účastníkov, aby prišli k nám do panelu. Prvým z nich je výkonný riaditeľ ECPM, pán Rafael Čenuil Hazan. A takisto by som rád požiadal člena predstavenstva ECPM Aminata Niakate. Quelle joie Aká radosť, že môžem dnes byť tu, dnes spolu s vami. Aké šťastie, aká radosť vidieť tu toľko tvári priateľov, tvári abolicionistov. Aká silná vôľa tu vidím zástupcov tých, ktorí nezrušili trest smrti a ktorí prišli s nami viesť dialog a diskutovať. Je mi veľkou cťou, že vás tu v rámci ECP môžem všetkých privítať. Je to naozaj pre mňa radosť a šťastie. Pre všetkým som sa vám chcel poďakovať e, partnerom, členom pred, e, parlamentu, bez ktorých by to nebolo možné. Chcel by som sa poďakovať pánovi Pavelovi Teličkovi, podpredsedovi Európskeho parlamentu, ktorý nás tu hostí v tomto fantastickom hemicykle. Chcel by som sa poďakovať aj Federike Mogherini, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné záležitosti a podpredsedničke Európskej komisie za podporu Európskej komisie. Poďakovať sa Didierovi Rendersovi. Ďakujem, ďakujem za podporu Belgicka a za prijatie Belgická. Ďakujem eh, Eh, Audun Halvorsen za podporu Norska po celé tie dlhé roky. Ďakujem pánovi švajčiarskému veľvyslancovi, ktorý, ako ste povedali, tu zastupuje Švajčiarsko, Švajčiarsko krajinu ľudských práv. Ďakujem všetkým partnerom a predovšetkým ďakujem Svetovej koalícii. Vážení členovia Svetovej koalície, ktorí vás predstavujú, tu všetkých, tých najlepších vo svete, tých, ktorí sa angažujú za ľudskosť a dôstojnosť. Predovšetkým by som sa vám chcela poďako- chcel poďakovať, pretože bez vás, bez partnerov kongresu a uh, bez vašich tímov, ktorých takisto vzdávam úctu, by sme sa tu dnes všetci nemohli stretnúť. Ale vám všetkým tu prítomným sa prihováram. Vážení priatelia abolicionisti, k vám sa obraciam. Je mi cťou oznámiť vám dôstojne univerzálne zrušenie trestu smrti a svet, ktorý konečne je oslobodený od trestu smrti. sú to slova, ktoré vyjadril štátny tajomník OSN ktoré predniesie o niekoľko rokov. Som si v tom istý. Som si o tom istý. Treba si to však teraz uvedomiť. Ako tom pochybujete? Stačí, ak sa dnes pozriete na tú silu a dopad, ktorú, ktorý znamená naša prítomnosť tu všetkých v tomto hemicykle Európskeho parlamentu. Táto miestnosť je plná tých, ktorí rozhodujú, politikov, političiek, poslancov, diplomatov, ktorí robia všetko preto, aby sa zrušil trest smrti a ktorý zabezpečujú zmeny. Ak o tom pochybujete, tak sa obzrite na tú druhú cestu, ktorú sme ubehli. Viktor Igo v, to predpokladal. Uh, samozrejme nemôžeme hovoriť o zrušení trestu smrti bez toho, aby sme nespomenuli Viktora Iga. To jednoducho nejde. On povedal, v 18. storočie, to je súčasť jeho slávy, zrušiť utrpenie. 19. storočie predpovedal zruší trest smrti. A nakoniec 19. storočie zruší otroctvo. 20. storočie to bude to storočie rovnosti mužov a žien. A teda nastal čas, aby 21. storočie bolo storočím univerzálneho zrušenia trestu smrti. Ak o tom pochybujete, stačí sa pozrieť na podporu štátov e, počas hlasovania za moratórium v OSN na valnom zhromaždení. Tri štvrtiny štátov v OSN podporili toto uznesenie. Je to spravodlivý boj. Niektorí budú hovoriť opak. Budú hovoriť o suverenite, o legitímnej pomste, o verejnej mienke, ktorá jednoznačne nebude nikdy pripravená e, o odpovedi násilie na násilie. Ja by som sa chcel obrátiť predovšetkým na týchto. Na tých z vás, ktorí nie ste presvedčení o správnosti nášho konania veľkému počtu veľvyslancov, ktoré sú tu zastúpené, ktoré zastupujú retencionistické krajiny. A vďaka ktorým je tento kongres mimoriadným, mimoriadným miestom na výmenu názorov a konfrontácii myšlienok. Pozývam vás, aby sme sa spolu v najbližších dňoch pustili do diskusí. Pozývam vás, aby ste nás vyzvali. My sme pripravení s vami viesť dialog, aby sme sa posunuli pred smerom k zrušeniu trestu smrti. Niektorí napríklad e, tvrdia, že nedá sa zrušiť trest smrti, pretože tomu bráni verejná mienka. Tu by som chcel ocitovať slova generála de Gaulle, ktorý povedal vo svojich vojnových memoároch, že všetko môže nastať jeden deň. Dokonca aj akt, ktorý bude zodpovedať cti a otvorenosti, e, ktorý zohľadní e, ktorý sa premietne do politiky. Toto zrušenie trestu smrti je aktom cti a spravodlivosti. Žiadny štát, ako náhle zaviedol trest smrti, v zákone už nespravil krok späť. späť. Verejná mienka, bez ohľadu na to, na ktorom kontinente alebo v ktorej krajine, sa prispôsobí takéto legislatíve. Trest smrti nie je odradzajúci, to už viete sú štúdie, ale aj zdravý rozum nám to dokázal už predo mnou. Ale tvrdí sa, že e, ale teda ak je tu trest smrti, tak je to vlastne násilie štátu na svojich občanoch. Štát môže teoreticky zneužiť takúto svoju moc. Trest smrti nemá nič so špecifickou kultúrou. Európa, ako to všetci vieme, je tou hnacou silou za zrušením trestu smrti. E, dlho bojovala v trestom smrti. E, francúzska gilotína alebo anglická sekera a hnutia abolicionistické prišlo z iných kontinentov. Čína je momentálne prvou krajinou, ktorá vykoná najviac trestov smrti. V dynastii Tang v 7. až 9. storočí nemal trest smrti. Alebo Japonsko bolo ovplyvnené čínskym justičným systémom a zrušilo úplne trest smrti počas hejanskej éry. Doba sa zmenila. Ale nedá sa povedať, že niečo také nie je možné. Latinská Amerika bola prvým kontinentom, ktorá e, hovorila o zrušení trestného štátu. Štát Michigan v Spojených štátoch zrušilo trest smrti už v roku 1846, ako uvidíte v krátkom videu, ktorý premietnem po mojom prejave. Takisto sme dokázali na prípravnom kongrese v Abidžane v Lani v apríli, že uplatňovanie trestu smrti na africkom kontinente e, v podstate bolo zavedené v Afrike vo väčšine prípadov cez kolonizáciu. A čo sa týka tradičných praktík a kultúry, tam išlo skôr o vylúčenie zo spoločnosti, o kompenzáciu alebo odpustenie. Teraz by som sa chcel obrátiť na politikov tých krajín, ktorí e, dali moratórium na trest smrti. Nestač, nemôže nám stačiť takáto situácia, nemôžeme sa s ňou uspokojiť. Moratórium môže byť iba jednou fázou v procese, ktorý povedie k úplnému zrušeniu. Ak sa Moratórium znamená zastaviť sa uprostred rieky. Ak naďalej budú odsudení na trest smrti, vystavení v tej potenciálnej možnosti e, popravy. Je to e, psychologické trápenie odsudeného aj jeho rodinných príslušníkov. A silou vášho kongresu je hovoriť nahlas o zrušení trestu smrti. A chcel by som tu vzdať poctu občianskej spoločnosti, ktorá bojuje za zrušenie. Vy ste tí obhajcovi, obhajcovia, vy, advokáti, vy, e, obhajcovia ľudských práv. Vy, bojovníci za zrušenie občanstva, na vás sa obraciam, pretože e, musíme energeticky ukázať, ako je dôležité chrániť ľudskú česť, univerzálne ľudské práva. Pre niektorých možno život nič neznamená. Ale pre nás nič, nič, nič nestojí za to, aby ste niekoho pripravili o život. Ďakujem. abolitionniste. Vážení priatelia abolicionisti, vážení hostia, pozvaní, neviete si predstaviť, aká som šťastná, že vás tu vidím v takom veľkom počte ministrov, poslancov, diplomatov, e, politikov, vplyvných mužov a ženy, ktorí sú odhodlaní posunúť vpred zrušenie trestu smrti, odhodlaní na to, aby tá mapa, ktorú sme videli pred chvíľou, bola čoskoro celá modrá, celá modrá. Je nás stále viac a viac, ktorí rozširujeme rady abolicionistov a ktorí sa pravidelne stretávame na svetových kongresoch spolu na zhromaždení na kongrese boja proti trestu smrti E, samozrejme, máme pred sebou ešte dlhú cestu, ktorá nás dovedie k zrušeniu univerzálnemu trestu smrti. Pred necelým týždňom 20. februára 9 mladých mužov e, boli e, mučení za trestné činy, od ktorých boli obvinení a 9 mladých mužov bolo popravených skoro ráno v Egypte. Zatiaľ, čo ešte na ústavnom súde Egypta nebolo dokončené prešetrenie ich prípadu. Vidíte, že to je hrozné, ale nestrácam nádej. Dúfam, že jedného dňa nebudeme sa musieť stretávať na kongrese. Jedného dňa, keď jednoducho rozpustíme našu, naše združenie ECP boja proti trestu smrti, pretože každý rok, kongres po kongrese, vďaka vašej mobilizácii, dosahujeme výsledky rok po roku, kongres po kongrese ministri a štáty sa tu stretávajú a oznamujú zrušenie trestu smrti vo svojich krajinách. A nepochybujem o tom, že aj tento rok tento kongres bude príležitosťou preto, aby sme si vypočuli takéto oznámenia. A na to práve slúžia naše svetové kongresy, aby sem prišli štáty, aby nahlas prehlásili pred celým svetom, že trest smrti jednoducho už u nich nebude platiť a že hodnoty, ktoré ich spoločnosť e, zastáva, znamenajú, že štát jednoducho neumožní trest smrti, pretože to nie je spravodlivosť. My tu prítomní sme už o tom presvedčení. Ide o to, aby sme presvedčili ostatných tých, ktorí sú za zachovanie trestu smrti retencionistov. A e, preto musíme vždy hľadať nové inovatívne e, metódy. Vytvorili sme sieť e, poslancov abolicionistov, mobilizovali sme komisie, národné inštitúty na ochranu ľudských práv a tento rok budeme klásť dôraz na, dôraz na mobilizáciu súkromného sektora. Súkromný sektor je, sektor je vynikajúcim zdrojom boja za zrušenie trestu smrti. Eh, už vidíme, že farmaceutické laboratória odmietajú eh, dodávať anestetika určené na eh, odsudencom na trestu smrti v Spojených štátoch. Výrobcovia takýchto produktov eticky investujú a však každý muž, každá žena, každý podnik, každý minister, každý poslanec, diplomat, novinár, advokát, každý môže na svoj rovni konať, aby uľahčil a pomohol vývoju smerom k zrušeniu trestu smrti. E, každý tým svojim malým dielom môže prispieť kvapkou kvapke k tomu, až kým tá nádoba pretečie pretože očakávania odsudených na smrť sú obrovské. Muži a ženy, ktorí čakajú v tzv. chodbe smrti, majú nádej, nádej, ktorá im umožní prežiť E, napriek tomu, že hodiny týkajú, hodiny týkajú veľmi rýchlo, ani rátajú každú hodinu, každú minútu, každú sekundu. A nemôžeme nechať bokom zabudnúť na e, týchto mužov a ženy. E, keď hovoríme o ich poslednej večeri, poslednej cigarete, ľudia možno e, nie sú tí istí ako tí, ktorí boli odsudení pred 20 rokmi a sú tu títo, títo kolibríci alebo teda drobní ľudia, ktorí e, každý, každúčičký deň bojujú za zrušenie e, dnes kam sa stretneme aj s mnohými, ktorí prežili odsudenie trestu smrti a mali to šťastie, že trest smrti bol zrušený. Necháme sa ich príbehmi inšpirovať pre našu prácu. Takže želám nám, aby sme sa nechali inšpirovať našej práci, aby sme našli inovatívne riešenia, aby sme kvapku po kvapke, bod po bode sa dopracovali k univerzálnemu zrušeniu trestu smrti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. A teraz jeho svetosť pápež František nás osloví v krátkom videu. Saludo a los organizadores. Zdravím organizátorov a účastníkov 7. svetového kongresu proti trestu smrti, ktorý sa koná v Bruseli. Ľudský život je dar, ktorý sme dostali. A je to najdôležitejší a prvotný dar, je to zdroj všetkých ostatných darov a všetkých ostatných práv. A preto je potrebné, aby bol chránený. Okrem toho, pre veriacich ľudská bytosť bola vytvorená na obraz a na podobu Boha. A tak pre veriacich, ako aj pre neveriacich, každý život je majetok a dôstojnosť musí byť eh, chránená bez výnimiek. Trest smrti je veľkým porušením práva na život, ktoré má každý človek. Ak je isté, že spoločnosti aj ľudské spoločenstva e, veľmi často musia čeliť veľmi vážnym e, zločinom, ktorí idú proti spoločnému majetku bezpečnosti ľudí, nie je menej isté, že dnes sú iné prostriedky na to, aby sa potrestali za e, škody, ktoré spôsobili. A systémy e, väzenia sú čoraz efektívnejšie zamerané na ochranu spoločnosti pred zlom, ktoré môže poškodiť niektorých ľudí. Na druhej strane nikdy nemôžeme e, byť, prestať byť presvedčení o tom, že každý e, zločinec má dostať možnosť na zlepšenie sa. A preto treba vyslať pozitívny signál, e, že každý, rok je viac krajín, ktorí si cenia život a už neaplikujú trest smrti. To je veľmi pozitívny signál, no aj to, že už neaplikujú vo svojej trestnej legislatíve plne trest smrti. Život vždy bráň, e, církev vždy bránila život a e, jej vízia trestu smrti je zrelá a preto katolícka e, církev zmenila svoje postoje v tomto bode. Veľmi dlho bol trest smrti vnímaný ako adekvátny trest na niektoré zločiny, ako aj na ochranu e, spoločného majetku. Avšak dôstojnosť človeka sa nestratí, aj keď e, sa dopustí toho najhoršieho zločinu. Nikomu nemôžeme odoprieť právo na život a diať mu príležitosť, aby opätovne objal spoločnosť, e, E, ktorú aj keď zranil, a ju nechal trpieť. Cieľ zrušenia trestu smrti na svetovej úrovni je veľkým bojom za princíp dôstojnosti ľudských bytostí, presvedčenia, že ľudský rod môže čeliť zločinu a môže odmietnúť zlo, takže odsúdenému dá možnosť a čas na to, aby napravil E, chyby, ktoré spôsobil, škody, ktoré spôsobil, aby sa zamyslel nad svojim činom a aby zmenil svoj život aspoň vnútorne. A preto ja vás e, svojimi modlitbami e, sprevádzam a vám dodávam silu vo vašej práci a rozhodnutiach, rovnako ako aj E, e, vládnym predstaviteľom a všetkým tým, ktorí sú zodpovední vo svojich krajinách za to, aby sa urobil potrebný krok smerom k totálnemu zrušeniu trestu smrti. V našich rukoch je e, uznanie dôstojnosti každému človeku a my musíme pracovať na tom, aby sa už ďalšie životy nestrácali, ale aby sme ich získavali pre dobro celej spoločnosti. Ďakujem. Uh, Dámy a páni ministri, ukončil by som túto otváraciu časť našho 7. kongresu osobným vyjadrením. Veľmi často predsedám plénu Európskeho parlamentu v tejto sále, v tomto hemicycle, ale keď som sem dnes vstupoval, mal som celkom iný pocit. Nemal by som to tak pravdepodobne povedať ako poslanec EP, ale ten pocit bol silnejší. Niečo, čo tu bolo prítomné v tejto sále a to len bolo posilnené, tento pocit posilnili len otváracie prejavy, ako aj e, tá mapa abolicionistov. Tie stovky ľudí, ktoré boli popravené v posledných desaťročiach, tí ktorí boli popravení po spáchaní určitého trestného činu, alebo aj tí, ktorí boli zabití, zavraždení len preto, že boli oponenti a predstaviť, alebo predstaviteľmi rôznych menšín. Tí všetci prišli o život. Ja mám pocit, že tie spomienky a city, e, ktoré tu, e, sme tu dnes v otváracej časti našho kongresu práve venovali týmto obetiam. Ja si veľmi vážim, že ste prišli Želám vám všetko najlepšie. Želám vám veľmi zaujímavé diskusie, debaty počas kongresu a som presvedčený, že to, čo robíme, má zmysel a veľmi ma, povzbudzuje, nabíja tá energia, ktorú som tu počul, cítil, videl. Je to energia, ktorá zachádza za rámec regulačného rámca a je to to, čo potrebujeme na to, aby sme mohli vykonávať našu prácu. Takže ďakujem vám veľmi pekne ešte raz a máte moje e, čo najsrdečnejšie želania k úspechu vašej akcie. Teraz budeme mať skupinové foto e, pred zasadacou, pred rokovacou miestnosťou. Ďakujem. photos. Can you please stand up to do the family photo? Keby ste sa prosím postavili, aby sme mohli urobiť tú rodinnú fotografiu. Ďakujem podpredsedovi Európskeho parlamentu pánovi Teličkovi za jeho silný prejav za predsedanie tejto prvej časti otváracej ceremonie nášho 7. kongresu. Ďakujem aj ministrom, poslancom Európskeho parlamentu, vážení hosti. A teraz by som vás pozvala, keby ste si sadli. Ja sa volám Margarita Sforca a budem uvádzať druhú časť otváracieho ceremoniálu Tlačová konferencia začne o pár minút, ale náš program bude pokračovať. V prvom rade chcem povedať, že mi je cťou, že vidím našu rokovaciu miestnosť takú plnú. Je vás tu dnes veľa, iní sedia vo vedľajšej miestnosti. Viac ako 1500 ľudí je tu dnes v Európskom parlamente. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli. Našim ďalším ho- ho, ho, hostom je umelkyňa Vanessa Place, ktorá je aj e, advokátkou a umelkyňou, aj vedúcou osobou v básnickom svete. Dnes nám povie príbeh e, Cletona Lokita, ktorý bol popravený v roku 2014 v Oklahome. Ale niečo sa tam nepodarilo. Je to strašný príbeh s troškou humoru Môžete si prečítať aj ten, túto báseň v svojej zložke, je tam preklad. Takže, dámy a páni, dovolte, aby som na pódium pozvala Vanessa Place, ktorá tu dnes uvedie uh, tú spackanú popravu. 29. apríla 2014 Oklahomský e, súd a väznica vykonali popravu Claytona Lockita. Začíname s tým, že trest smrti je ústavný a to znamená, že musí byť aj prostriedok na jeho vykonanie. Lockheed odmietol priviazanie o, e, post, o lehatko. Aký je rozdiel medzi právnikom a Bohom? Boh si nemyslí, že je právnik. E, určitá bolesť sa spája vždy s popravou, bez ohľadu na to, aká je ľudská, ale ústava nežiada tomu, aby sa zabránilo bolesti. Nehody sa stávajú, za ktoré človek nemôže. Takže keď bol vydaný potom rus, e, ústny príkaz, aby ho priviazali, dostal elektrický šok. A v v Greg vs. Eh, Georgia boli uvedené tri spoločenské dôvody pre trest smrti. Zneškodnenie, odstrašenie a pomsta, čo je dobré na treste smrti, menej Američanov. Lockheed odmietol návštevy svojho advokáta. Aký je rozdiel medzi účtovníkom a právnikom? Eh, účtovníci vedia, že sú nudní. Páchateľ Lockheed dostal posledné jedlo, ale ho odmietol. Je to určitý postup, ktorý je objektívne nepriateľný, keď je tolerovaný. Ako poviete, že ste dobre obesili právnika, takže sa medzi povraz a jeho krk nezmestí prst? Ako dostanete dole právnika z, zo stromu? Prerežete povraz? Retribúcia poháňa to nadšenie pre trest smrti. Je to prirodzená reakcia na hyenské trestné činy, je to smet za pomstou. Pachateľ, keď bol umiestnený na popravčiu E, stôl. Ako zastavíte právnika predtým, aby sa utopil? Predtým, ako padne do vody, ho zastrelíte. Flebotomist preskúmal jeho, e, ten, ktorý ho má popravovať, kat preskúmal jeho ľavé a pravé, e, pravú ruku, ľavú a pravú nohu a dal tam a naznačil body, kde sa majú, ktoré budú viesť na zavedenie svetiacich látok. Ďalej sa zakryl výhľad do miestnosti, aby sa nemohli na to pozerať. Potom Loket dostal príležitosť na posledný prejav, ale odmietol ho. Dostal do intravenozne midazolam. Začala poprava 23 minút po naplánovanom čase. Aký je rozdiel medzi právnikom a teroristom? S teroristami môžete rokovať. Potom Lockheed niekoľko minút žmurkal alebo stlačal si pery. Jeho oči sú zavreté a jeho ústa sú troška otvorené. Dostal druhý a tretí prostriedok, pankoronium bromid a potasium chlorid, ktoré e, spôsobujú veľkú bolesť e, e, obeti. Doktor Pres skúmal jeho vedomie, pachateľ bol bezvedomý, dostal intravenózne verkonium bromid, potázium chlorid dostal intravenózne. Ak sa tieto látky vstrekujú príliš rýchlo, dojde k zvýšeniu tlaku a žily môžu prasknúť. Takže Kat e, podáva tieto lieky podľa svojho citu. Jeho Lokit pohne pravou rukou, e, jeho hlava sa pohne na stranu, niečo mumle, nerozumieme. Jeho telo sa začína krútiť a pokáža, pokúša sa vstať. Ďalšie nejaké nezrozumiteľné slova. E, advokát Sandeford začne plakať. Prečo e, pochovávajú právnikov 20 stôp do špiny, pretože je to eh, hlboko a nie sú naozaj dobrí ľudia. Keď začína otáčať svojou hlavou napravo, nalavo, niečo hovorí, nič mu nerozumieme, hovorí len človek, človek. Ak by sa dro- dr- eh, eh, smrtiaca látka nestriekla správne, ale len do, do, nie do žily, ale do svalstva, tak by sa zobudil a vykrikoval. Zdvihne hlavu a e, zdá sa, že má bolesti a e, e, zatiahnu rolety. Čo robia právnici, keď spia? Ležia aj na strane a potom ležia na druhých. Čo robí právnik e, potom, ako zomre? Leží ticho. A ako môžete povedať, že právnik e, klame? pretože sa ostatní právnici pozerajú so záujmom. Potom sa ukážuje, že veci prebiehajú rýchlejšie, ako by mali. Dostal dostatok látky na smrť? Nie. Je ešte k dispozícii nejaká žila, kde by sme mu mohli dať zbytok smrťacej látky? Nie. A toto je nielen, uh, nielen krutosť. Jednoducho tento človek mal problémy so žilami, ktoré predtým nezistili a trest smrti sa stal žartom a nie popravou. Sudca povedal, že toto je, usudil, že toto je ľahký prípad. Koľko e, právnikov potrebujete na to, aby ste zaskrutkovali žiarovku? Dvoch. Jeden to zaskrutkuje a druhý ho bude žalovať za to, že to zaskrutkoval a koľko právnikov treba na to, aby za, e, zaskrutkovali ži, e, žiarovku, lebo jedného, ten zaskrutkuje všetkých. Takže koľko právnikov treba na to, aby sme zaskrutkovali žiarovku, koľkých si môže človek dovoliť. Loket bol vyhlásený e, mŕtvým a na e, zo, z dôvodu zlyhania srdca. Koľko právnikov potrebujete na zaskrutkovanie žiarovky? Nevieme túto odpoveď v tomto konkrétnom čase. Koľ, koľko e, koľko e, právnikov robí žart, len traja. Ostatné pri, e, alebo koľko, právnik, koľko žartov vedia povedať právnici, len tri. Ostatné sú skutočné príbehy. Ďakujem, Ďakujem, Vanessa. Ďakujem Vanessa za naozaj silnú e, báseň. Ako povedalo sa na začiatku, uznesenie Eh, ktoré vyzýva k zrušeniu trestu smrti, bolo eh, predstavené EÚ v OSN od roku 2007. Dnes generálny tajomník Antonio Guterres eh, nám posiela správu o stále väčšom konsenze za moratórium medzi členskými štátmi OSN. To uznesenie, musíme si pripomenúť, žiada všeobecné pozastavenie, nie zrušenie trestu smrti.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 Som veľmi rád, že môžem pozdraviť tento svetový kongres. 21. storočie v ňom nie je miesto na trest smrti. Ja som proti trestu smrti za akýchkoľvek okolností a som hrdý na moju krajinu Portugalsko, ktoré ako prvé zrušilo trest smrti pred viac ako 150 rokmi. V decembri uznesenie OSN žiada o moratórium na trest smrti a 121 štátov podpísalo, najvyšší počet členstv kedykoľvek podpísalo túto výzvu. Vítam tento pokrok, ale nestačí to, pretože napriek krutosti, napriek mýtu, že to odrádza od trestnej čin, trestného činu a napriek tomu, že nevinní ľudia sú kvôli justičným omylom odsudení naspäť, mnohé krajiny ešte uplatňujú e, trest smrti. Budem stále obhajovať univerzálne zrušenie trestu smrti spolu túto zmenu určite dokážeme zabezpečiť. A v tomto duchu vám želám plodné diskusie a očakávam dobrú spoluprácu s vami, aby sme toto hnutie posunuli zas o niečo ďalej. Ďakujem. 121 krajín podporilo uznesenie OSN, ktoré vyzýva k moratóriu. Je to vynikajúci výsledok vzhľadom na začiatok. Svedčí o tom, ako politická angažovanosť môže zabezpečiť zmeny. A teraz by som rada privítala bývalú vysokú predstaviteľku pre OSN a aktuálneho e, predsedu komisie za boj proti trestu smrti na Vypilej. Ďakujem pekne, pani Pilej, že ste prišli medzi nás. Pre všetkým príjemný dobrý deň. Je mi veľkou cťou vystúpiť na otváracej časti 7. svetového kongresu boja proti trestu smrti a dnes tu vystupujem vo funkcii predsedničky Medzinárodnej komisie proti trestu smrti ECDP. Chcela by som sa poďakovať predsedovi Európskeho parlamentu, jeho excelencii Antoniovi Tajanimu za zorganizovanie Eh, tohto podujatia v takých eh, dôstojných priestoroch eh, poďakovať Európskej únie, vysokej predstaviteľky únie pre zahraničnú politiku, jej excelencii Federike Mogherini, podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí, jeho excelencii Didierovi Rendersovi, a vláde Belgická za to, že sa spojilo s Európskym parlamentom a spolu zorganizovali tento svetový kongres v Bruseli s ECPM, e, hostiteľom za mimovládnou organizáciou. Je dobre vidieť tu množstvo ministrov a dôležitých osobností aj z krajín, ktoré uplatňujú ešte stále trest smrti. Je dobre vidieť ich tu. Je mi veľkou cťou, E, konštatovať, že Belgicko a iné spoluorganizujúce štáty, vrátane Švajčiarska, Norska, Austrálie či Španielska, sú veľmi aktívnymi členmi podpornej skupiny ICDP. Včera som predsedala sprievodnému podujatiu v Egmont Paláci s e, ďalšími komisármi z ICDP a na tomto podujatí sme hovorili o tom, ako štáty rušia trest smrti a čo sa môžeme z ich skúseností dozvedieť a poučiť. Pretože veľmi často vyvstáva otázka, e, alebo komisári ICDP dostávajú túto otázku. Ako začať? ako sa vydať na cestu k zrušeniu. Tá cesta nie je ľahká, každá krajina to potrebuje svoj čas a my v ICDP sme presvedčení o tom, že politickí lídry zohrávajú kľúčovú úlohu. E, napríklad v Mongolsku bývalý prezident Elbert Dorč, ktorý je komisárom ICDP a je tu medzi nami, sedí vedľa mňa, on viedol svoju krajinu na ceste k zrušeniu trestu smrti tým, že ako prvý krok prijal medzinárodný záväzok svojej krajiny, že pristúpia a potom ratifikuje druhý občný protokol ICCPR a potom odstránil ustanovenia o trestu, treste smrti z vnútroštátnej legislatívy svojej krajiny a tak jeho krajina zrušila trest smrti v roku 2017 teraz samozrejme všetci z nás sme zodpovední za to, aby sme zabránili recidíve, či už v Mongolsku alebo v iných krajinách. Ale to už je iná téma, ako dohliadať na to, aby ľudia znovu nezaviedli trest smrti. Ja som veľmi rada, že komisár ICDP, bývalý minister zahraničných vecí Francúzska Robert Badinter, je ďalším dobrým príkladom lídra, ktorý viedol svoju krajinu na ceste k zrušeniu trestu smrti svoju krajinu Francúzsko. Sú iní aktéry, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v zrušení trestu smrti vo svojich krajinách. Napríklad u nás v Južnej Afrike e, ústavný súd vydal svojim rozsudkom rozhodnutie o ukončení trestu smrti, čiže to je iný zo spôsobov, ktorý si vybral prezident Mandela. Nezorganizoval referendum, keď e, po zrušení apartheidu e, krajina v podstate e, nebola veľmi ustálená. Prezident Mandela sa rozhodol zrušiť trest smrti cez rozhodnutie ústavného súdu. Napríklad Guatemalský ústavný súd nedávno zohral dôležitú úlohu. V novembri 2017 vydal rozsudok, ktorý viedol k zrušeniu trestu smrti pre bežné trestné činy v tejto krajine v niektorých krajinách ako Ruanda, Haiti, Kambodža, Východný Timor. Občanské vojny a genocídy viedli k obrovským stratám na životoch a šokovali celý svet. To viedlo k zrušeniu trestu smrti e, pod tlakom medzinárodnej verejnej mienky a niekedy aj pod vplyvom medzinárodných tribunálov. Svetový kongres zasadá v čase, keď vďaka snahám mnohých členských štátov, organizácií občianskej spoločnosti a kancelária Vysokého komisára pre ľudské práva ja som bola vysokou komisárkou počas 6 rokov, môže konštatovať, že má 121 členských štátov, rekordných 121 členských štátov hlasovalo za e, uznesenie e, valného zhromaždenia OSN, ktorý vyzýva univerzálnemu moratóriu e, na trest smrti v Lani v decembri. Čiže to je iná cesta k zrušeniu. Môžeme povedať áno v, na OSN za moratórium. Zároveň sú tu trendy, Eh, ktoré vedú k zrušeniu z toho kontinentu, eh, v ktorom ja pochádzam, v Afrike. I výnimkou v Európe je Bielorusko a v Amerikách výnimkou Spojené štáty a Karibik. Ale okrem týchto výnimiek väčšinou sa jedná o kontinenty, kde nie je vo veľkej miere uplatňovaný trest smrti. Avšak čakajú nás výzvy. V Ázii miliardy ľudí žijú pod tieňom trestu smrti. E, kde sa vykonávajú tresty smrti a popravy. Tisícky ľudí sú odsudené na smrť v týchto štátoch. Tieto vlády sú presvedčené o tom, že zachovanie trestu smrti je opodstatniteľné, opravniteľné a že má odrádzajúci účinok e, na pachateľov trestnej činu. To je ich e, jasný argument. Avšak nechápu, že princípom by mala byť spravodlivosť a nie odplata či pomsta. Bolo by hypokritické, keby som ako vysoká komisárka pre ľudské práva neuznala a neodsúdila od popravu Egypte. Len tento mesiac popravili 15 ľudí a je to naozaj taká akoby obrazná facka tomuto svetovému kongresu. Ja dúfam, že budeme na tomto kongrese hovoriť aj o tejto veci. Vo viacerých krajinách vrátane abolicionistických štátov prevláda e, názor, že suverenita je dôležitá, čo sa týka rozhodnutia o zrušení alebo nezrušení trestu smrti. A e, ľudia sú presvedčení o tom, že e, v podstate e, do takej miery, že je tu doložka suverenity v uznesení OSN. To sú pokusy poprieť e, aspekty ľudských práv trestu smrti a ponechať všetko len na trestné právo. Takisto stojíme pred výzvou abolicionistických štátov, ktoré zvažujú opätovné zavedenie trestu smrti. Takže musíme pripraviť nové stratégie, nové prístupy, nové prejavy, aby sme E, mali stále viac aktérov v tomto procese, aby sme zabezpečili to, že ten hybný moment, ktorý vedie ku globálnemu zrušeniu trestu smrti, sa nezastaví. E, moje skúsenosti, aj skúsenosti komisárov ICDP, svedčia o tom, že sme presvedčení o zrušení trestu smrti a že trest smrti porušuje základné ľudské právo na život a že je arbitrárny má viac, väčší dopad na marginalizované skupiny obyvateľstva a vždy je tu možnosť popravy nevinného človeka a to je potrebné vnímať v tom kontexte, že trest smrti je nezvratný. A preto som sa ja stala členkou Medzinárodnej komisie boja proti trestu smrti. Je to organizácie, ktoré s cťou predsedám od roku 2017 a okolo mňa je zaujímavá skupina ľudí, ktorí sú všetci presvedčení o tom, že abolitizmus je správny a bojujú a majú odvahu e, bojovať proti trestu smrti, či už vo svojich vlastných štátoch alebo na medzinárodnej scéne. ICDP bolo založené na presvedčení o tom, že zrušenie trestu smrti je možné iba spojeným úsilím štátov, organizácií občianskej spoločnosti a medzinárodných vládnych organizácií. Nás všetkých. Čo sa týka tohto prístupu, ja si myslím, že také stretnutia ako Svetový kongres proti trestu smrti sú dôležité pre hnutie bojovníkov za zrušenie trestu smrti, že poskytuje platformu e, na stretávanie sa rôznych aktérov, na identifikáciu trendov, na diskutovanie o nových stratégiách a na zapojenie nových aktérov. Takže my v ICDP netrpezlivo očakávame diskusie, tak aby sme sa dozvedeli o tom, čo robíte vy aby sme sa od vás uh, mohli tiež mnohé veci naučiť. Veľa, veľa, želám veľa úspechu tomuto kongresu a ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Pilej. Áno, je tu pozitívny. V Afrike pro, za abolicionizmus, o tom sme hovorili, krát, budeme hovoriť krátko aj s viacerými hostí. Teraz by som chcela hovoriť po francúzsky. Teraz budem hovoriť po francúzsky, pretože máme teraz tú čest prijať eh, pána Žorža Naxeofang, ktorý eh, zastupuje pani Louise Mošikabo, eh, generálnu tajomničku Medzinárodnej organizácie Frankofónia. V súčasnosti E, tri štvrtiny frankofónnych krajín zrušilo trest smrti. Merci. Ďakujem, dámy a páni, pani ministerka, e, dámy a páni, veľvyslankyni a veľvyslanci, e, vážené osobnosti. Je to veľké privilégium dnes, keď sa môžem na vás obrátiť s posolstvom pani Louise Mušikivabo, generálnou tajomničkou Frankofónie tu v Bruseli, pri príležitosti 7. Svetového kongresu boja proti trestu smrti. Tu je jej posolstvo. Želám si najskôr vyjadriť najhlbšiu vďaku hostiteľskej krajine Belgicku, ako, ktorá organizuje tento 7. svetový kongres ktorý e, si e, vlastne chce úctiť osobnosti, ktoré podporujú e, túto vec. Náš spoločný záväzok v prospech zrušenia trestu smrti spočíva predovšetkým na našom presvedčení, že právo na život je nepopierateľné, neodnateľné. A to je vlastne aj v rámci deklarácie z Bamaka, ktorá bola prijatá v roku 2000 a vyz, bo, kde boli vyzvaní predstavitelia vlád frankofónie, aby rešpektovali ľudské práva. My sledujeme naše členské štáty pri reflexii a pri zneužívaní e, svojich práv v tejto oblasti a my skutočne sa dožadujeme zruženia trestu smrti v spolupráci s parlamentným zhromaždením frankofónie, ako aj s niektorými frankofónnymi vládami a občianskou spoločnosťou a jej organizáciami. E, celosvetové zrušenie e, trestu smrti je tiež cieľom frankofónneho sveta. V súčasnosti tri štvrtiny frankofónneho sveta zrušili trest smrti a za posledných 10 rokov 8 členských štátov frankofónie zrušili trest smrti. Ďalšie e, členské štáty frankofónie takisto sa angažovali e, do tejto dynamiky a som presvedčený, že tento priestor na dialog v Bruseli nám umožní lepšie identifikovať prostriedky, ako pomôcť týmto, čla, týmto štátom v abolicionistickom hnutí a úsilí ja e, očakávam naozaj plodné odporúčania a závery. Chcem vás ubezpečiť, že frankofónia bude venovať všetku pozornosť tomu, aby bola e, debata okolo tejto otázky veľmi bohatá. Želám vám naozaj plodnú a výbornú pracovnú atmosféru. Merci, monsieur. Ďakujem, vážený pán Defang, a ďakujem aj E, medzinárodnej organizácie frankofónie na tomto 7. E, e, kongrese boja proti trestu smrti. Po Floride ešte proti trest smrti a je tam najviac uh, death rows v Amerike, ale uh, generálny prokurátor Floridy urobila titulky v novinách povedala, že nebude akceptovať trest smrti. Chcem medzi nami privítať a dať slovo pani Aramis Ayala, generálnej prokurátorke 9. E, právneho okresu na Floride, USA. Ďakujem veľmi pekne. Diplomati, veľvyslanci, poslanci, belgickí hostiteľi a ďalší vážení hostia. Chcem sa vám poďakovať som rada, že tu môžem byť na tomto kongrese. Je mi to cťou, že tu môžem byť s vami za ochranu života a ľudskosti. Ako vyzerá spravodlivosť? Keď všetci zavrieme naše oči a predstavíme si spravedlivosť, ako vyzerá? Spravodlivosť môže vyzerať rozdielne v individuálnych situáciách, ale cieľom spravodlivosti je stále to isté. Cieľom spravodlivosti je spravodlivosť, férovosť, a žiadna spravodlivosť sa nedá nájsť v vopred e, naplánovanej smrti ďalšej ľudskej bylosti, ktorá nepredstavuje nejakú hrozbu okamžitú. Trest smrti predstavuje vlastne bielu zástavu vzdania sa. Keď sa usilujeme trest smrti ako E, trestu za zabitie hovoríme, že e, vláda vám nevie dať rovnosť, nevie vám dať vašich milovaných a za to, že vám nevieme dať, zoberieme tento život ako náhradu vašej straty. Priznávame našu neschopnosť dať spravodlivosť pri takejto bolesti a preto E, žiadame nadmernú kompenzáciu a strácame našu neutralitu. Neutralita nás vedie pri dosahovaní spravodlivosti a keď ju stratíme, tak sme vymenili racionálne e, rozmýšľanie za emocionálne odpovede. Hľadáme pomstu a nazývame ju spravodlivosť, ale v smrti nie je spravodlivosť a v spravodlivosti nie sú city. Keď sa city dostanú do, do posvetnej koncepcie spravodlivosti, zrodila sa nespravodlivosť. Je to tá nespravodlivosť, ktorá krmi neludskosť, vrátanie našej vlastný. Obraz spravodlivosti nikdy nebol smrťou, ani nebude. Ja som prokurátorom, voleným prokurátorom USA a preto udelujem spravodlivosť a dodržiavam zákony. Môj najvyšší súd odmietol úsilie, e, moje úsilie o tú spravodlivosť a zdroje, ktoré používam. Ja som povedala, že nebudem dávať a nechcem žiadať trest smrti, ale budem sa riadiť pravdou a budem hrdo stáť, odvážne stáť za tým, ako sa ja osobne pozerám, aj profesionálne pozerám na spravodlivosť a ako chápem trest smrti za nespravodlivý. Dokonca, aj keď dodržiavam právo a zákony, budem v svojom postavení obhajovať svoje stanovisko proti trestu smrti, i keď môj zákon E, moja krajina neschválil, môj štát neschválil takýto zákon, ale budem bojovať o to, o čom som presvedčená a dúfam, že ešte v svojom živote uvidím, že zákon bude v súlade s faktami a výskumom o treste smrti. Fakta sú fakta. Prieskum ukázal, že trest smrti nemá žiaden prínos pre verejnú bezpečnosť. Trest smrti neodstrašuje. Keď ide o odstraňovanie tak tam je potrebná násilnosť, krutosť a trest smrti je určite takým, ale e, odstrašovanie si vyžaduje aj istotu a frekvenciu a to nie je prípad trestu smrti. Odstrašovanie, e, vieme, že, tá, že čo sú ľudia v celách smrti, sú tam niekedy 30-40 rokov a to nie je rýchly výkon spravodlivosti. Spravodlivosť sa musí vykonávať rýchlo. Náklady spojené s trestom smrti sú astronomické ale nikto ich neznáša z tých, ktorí chcú stále udržiavať túto e, zlyhanú politiku. Finančné náklady, ako aj duševné zdravie tých, ktorí vykonávajú popravy ako svoje zamestnanie, sú veci, ktoré by mali znepokojovať celé ľudsko. Posttraumatický stres spojený so zodpovednosťou zabitia, za zabitie človeka a za to, že musíte zvážiť a spracovať svoju fyzickú účasť na tejto smrti, je niečo, čo nemôžeme ignorovať. Nemôžeme ani ignorovať to, že trest smrti je rasovo diskriminujúci a že proces spravodlivosti tu často zlyháva. Veľmi často ignorujeme eh, tieto fakta. Ja sa vôbec neteším, že predstavujem štát, ktorý má najvyšší počet uh, cieľ smrti v USA. Mnoho, priveľa ľudí tam sedí. Musíme sa snažiť o to, aby sme robili lepšie. Musíme sa ďalej vyvíjať. Musíme si priznať, že zabitie, ak nehrozí nebezpečie, je nesprávne, bez ohľadu na to, ako je odôvodňovanie. Je to nesprávne nazývať to spravodlivosť a dať to do tohto rúcha, pretože to robíme doteraz, nerobí z toho správnu vec. Nie je to nič iné ako pomsta a smet za krvou. A to zmenšuje našu ľudskosť vždy, keď sme ticho alebo niečo podporíme v tomto duchu. My sa musíme postaviť za pokrok, za spravodlivosť. Musíme byť hrdinsky odvážni a neustúpiť. Nemáme žiadnu inú voľbu, len sa spoločne postaviť proti trestu smrti. Ďakujem. Thank you, Miss Ayala, for your courageous... Ďakujem pani Ayala za váš odvážny postoj a silný prejav Dúfam, že viac prokurátorov v Amerike vás sa pridá k vám. Teraz sa dostávam k tomu klavíru. Možno sa pýtate, prečo máme klavír v hemicykle Európskeho parlamentu. Nemáme to tu často, ale našim ďalším hostom je veľká belgická hviezda. Viac ako 50 tisíc ľudí prišlo na jeho koncert a jeho platne sú e, najlepší, sa predávajú. Nazýva sa, e, je to Tiff Parrow, e, populárny umelec v Belgicku, populárna umelkyňa v Belgicku. Ďakujem ti, Tiff, že si prišla. Tiff nám zaspíva pieseň Neprítomnosť a je to pôvodne pieseň od Michela Beržera. Ďakujem ti, Tiff, že si tu. globálnu situáciu. 144 krajín zrušilo trest smrti v praxi alebo zákonom, ale ešte stále 60 globálneho obyvateľstva žije v systéme spravodlivosti, ktorý používa trest smrti. Teraz otváram diskusiu s ministrami, ktorí akceptovali naše pozvanie mm, pretože podpredsednička Európskeho parlamentu na začiatok povedala, že sme tu preto, aby sme sa delili o svoje skúsenosti. Rada by som pozvala E, k panelu pani Talata a Korále, ministerku spravodlivosti a reforiem súdnictva zo Sri Lanky. Nech sa páči. Takisto by som rada pozvala Jean-Claude Gagoso, ministra zahraničných vecí Republiky Kongo. Vítajte. Pán Sheikh Sako, minister spravodlivosti Guinei. Ďalším panelistom je pán Besole René Bagoro, minister spravodlivosti, ľudské práva a obč- občianské hodnoty z Burkina Faso. Takisto je tu aj pán Abu Bakar Tambadu, e, minister spravodlivosti a generálny prokurátor Gambie, minister spravodlivosti Maroka Mohamed Ožar. Vitajte všetci v, tuto, v priestoroch Európskeho parlamentu. Thank you, ministers. Ďakujem pekne, pani ministri, pani ministerka, že ste prijali naše pozvanie na 7. kongres proti trestu smrti. A ak dovolíte, teraz by som rada e, poprosila pani Atu Korale, ministerku spravodlivosti a reforiem e, väzenstva e, zo Sri Lanky. Ďakujem, že ste prišli medzi nás. V Sri Lanskej národnej tlači sme sa dočítali, že Sri Lanka po viac ako 40 rokoch moratória zvažuje eventuálne zavedenie trestu smrti opätovné. Aká je situácia vo vašej krajine? Guests of the panel, ladies and gentlemen, dear friends, it gives me great pleasure to thank the je mi veľkou cťou poďakovať sa vládam Belgická, Norská, Švajčiarska, Európskej únie za spoluzorganizovanie tejto dôležitej, dôležitého 7. svetového kongresu boja proti trestu smrti z ICPR, ICDP. Dnes moratórium na trest smrti je naďalej platné na Sri Lanke 73. zasadnutie generálneho zhromaždenia OSN. Strianka na ňom hlasovala za univerzálne moratórium trestu smrti. Bolo to 17. decembra 2018 a naďalej podporujeme, tak ako to bolo v roku 2007, či 2008, 2010, či 2016. Výbor, ktorý menovala naša vláda, zvažuje obnovenie Eh, zmeny trestu smrti na doživotné väzenie vo vhodných prípadoch a takisto zvažuje skrátenie dlhých eh, trestov odňatia slobody. My dúfame, že naši medzinárodní partnery pochopia a budú pomáhať Sri Lanke pri riešení závažnej otázky a situácie na Sri Lanke. Prezident a vláda Sri Lanky Eh, si z toho spravili najvyššiu svetovú prioritu. Musím zdôrazniť, že bez ohľadu na to, eh, aká je situácia, musíme bojovať proti trestnej činnosti nielen na Sri Lanke, ale všade inde vo svete. Eh, len za medzinárod- s medzinárodnou pomocou môžeme bojovať proti drogovým kartelom a ďalšej trestnej činnosti. Moja vláda vyzvala všetky krajiny vrátane našich partnerov Európskej únii, aby nám pomohli e, vykoreniť hrozbu drog predovšetkým a bojovať proti organizovanej trestnej činnosti a cezhraničnej trestnej činnosti, tak aby sme mohli mať spoločnosť, kde nebudú sa bachať trestné činy, aby sme zabezpečili občanom mier a pokoj. E, za pomoci Európskej únie chceme podporiť hospodársky rast a rozvoj našej krajiny a teda vláda vyzýva e, medzinárodnú komunitu, ktorá má technickú pomoc a možnosti, aby pomohli Sri Lanke posilniť kapacity súdov a polície pri riešení týchto zásadných otázok. Ďakujem pekne. We really hope that you... My naozaj dúfame, že dostanete určité usmernenie už tu od politikov a ministrov počas tohto kongresu. A teraz? A teraz sa obraciam na pána Gakosa, ktorý je ministrom zahraničných vecí Republiky Kongo. Kon- Konská republika v roku 2015 ústavne zrušila trest smrti a my vieme, že vaša krajina teraz ratifikuje druhý protokol, e, ktorý sa týka občianských a politických práv. E, máte nám e, dnes nejaké novinky pre nás? Dámy a páni ministerky, drahí kolegovia, dámy poslankyne, páni poslanci, veľvyslanci, e, skutočne Konská republika e, ústavne referendum v októbri 2015 prijala a zrušila trest smrti. Ide tu pre moju krajinu e, o to, aby sme išli ďalej v po tomto prvom kroku, aby sme dali plný zmysel právu na život. E, toto e, právo, ktoré je, e, je takisto je mu venovaný článok 3 z Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ja som prišiel potvrdiť záväzok mojej krajiny, aby sa zrušenie trestu smrti stalo nezvratným a my sme ho zapečatili do e, právneho korpusu, ktorý súvisí e, s politickými zmenami v regionálnom pláne v Afrike. E, Konská republika je naďalej priazni, tento, tento dodatočný protokol je priaznivo prijatý aj Africkou úniou E, nielen pokiaľ ide o zrušenie trestu smrti. Na medzinárodnej úrovni moja krajina od decembra 2007 podporila všetky rezolúcie e, valného zhromaždenia OSN ohľadne e, svetového moratória na aplikáciu trestu smrti. Okrem toho moja krajina takisto bola pri prijatí rezolúcie v roku 2008 o moratóriách, ktoré boli prijaté na základe druhého dobrovoľného protokolu o, e, bude pre moju krajinu potvrdením dlhodobého boja, ktorý má za cieľ e, presadiť ako nikdy predtým právo na život. To bude e, potvrdenie našej definitívnej ruptúry E, so zákonom, ktorý hovorí oko za oko, zub za zub. Teda my chceme skoncovať s pomstichtivosťou, ktorá je tým negatívnym e, prejavom e, našej anima, našich animálnych pudov. Od posledný trest smrti bol v mojej krajine prednesený v roku 82. Potom E, tu boli rôzne dobrovoľné hnutia, e, ktoré viedol prezident mojej krajiny, jeho excelencia Denis Sasun Geso, e, v boji proti trestu smrti v okamihu, keď bola schválená ústava, o ktorej ste hovorili, už, un, už ubehlo 33 rokov a moja krajina v tomto období ani raz neaplikovala trest smrti. A to presvedčilo väčšinu našich občanov o tom, že trest smrti je zbytočný a že my naozaj potrebujeme jeho zrušenie. A to bolo kanonizované, ak si to tak môžem dovoliť povedať, ústavou z 15. oktobra 2015 a to je teraz ústava, ktorá je považovaná za taký avantgardný text. Je to ústava, e, ktorá je abolicionistickou a táto ústava e, otvorila novú periódu života našej krajine. A dovolte mi uzavrieť tým, že ešte spomeniem nášho priateľa Roberta Badintera. 17. E, septembra 1981 on sa takto vyjadril pred Národným zhromaždením e, Francúzska. Tí, ktorí veria v hodnotu odrádzania od trestu smrti nepoznajú e, ľudskú e, pravdu, e, kriminálnu vášeň o tom, že tu nezastaví ani trest smrti. A na to treba oveľa, oveľa šlachetnejšie vášne, dámy a páni. Zamyslíme sa nad týmito hlbokými slovami, ktoré sú skutočne výsledkom veľkej múdrosti. Ďakujem vám, ďakujem pán Kagoso, ďakujem vám za vašu angažovanosť, ďakujem za to, že ste spomenuli pána Badentera. On tu zo zdravotných dôvodov nie je, ale na záver si vypočujeme od jeho prejav. Pán Šejk Sako, dobrý deň, nech sa páči, vy ste ministrom spravodlivosti v Gineji. Ginejská vláda e, v roku 2006 nás nezrušila pre smrti, ale my sme si všimli, že ste hlasovali za svetové moratórium, ale ste sa zdržali. A dnes Guinea chce v krátkej dobe ratifikovať druhý protokol a pridať sa e, k medzinárodnému paktu, e, ktorý sa týka ľudských práv a politických práv. Nech sa páči, dámy a páni. Ďakujem. E, vážené excelencie, vážení členovia panelu, najskôr by som sa chcel poďakovať za túto možnosť, ktorú Guinejská republika dostala, aby sa tu vyjadrila o svojom záväzku a o pokru, pokroku v oblasti boja proti trestu smrti. Guinea prijala e, takú špecifickú metódu E, trest smrti nebol formálne v Gvineji síce zrušený, ale v apríli 2016 e, sme e, jednoducho vytrhli trest smrti z nového trestného zákonníka. To je, Guinea je krajina, kde väčšina obyvateľstva, politická trieda, niektoré sociálne triedy e, sú väčšinovo za trest smrti, pretože je tu veľká, e, veľké násilie, to treba povedať v tejto krajine. A preto bolo potrebné použiť takúto metódu najskôr e, tým, že teda to bolo zrušené v odvolacom súde a že vlastne tieto e, kriminálne kompetencie boli dané už súdom prvej, prvého stupňa a tí teraz môžu súdiť aj kriminálne zločiny a vidíte, že e, teda e, e toto, tento argument, ktorý e, v parlamente bol presadený, bol veľmi silný argument, boli tam príklady, kde napriek politickej rôznorodosti v parlamente e, tento zákonník bol jednomyselne odhlasovaný. A ja som chcel trvať na tom, že trest smrti nemôže byť v inovačnom zákonníku, kde veľa vecí už pokročilo dopredu. Inak povedané, my sme prešli z režimu faktického moratória z roku 2002 od roku 2012 do 2018 sme boli v tomto režimu. Mali sme 10 odsúdencov na smrť a v apríli 2016 nový trestný zákonník zrušil trest, e, ostiahol zo svojho textu trest smrti a, a vlastne tresty smrti boli zmenené na tresty doživotné. Prečo tento krok? my sme povinní zohľadniť špecifickosť každej krajiny. Musíme samozrejme zachovať princíp e, toho zrušenia. To je nezvratný krok, zrušenie trestu smrti a toho si treba byť vedomý. Takže zodpovednosť nás, politikov, je zároveň priviesť obyvateľstvo, ale aj politikov, aby tu neboli E, nejaké problémy e, cestou k tomuto cieľu a naša metóda faktické moratórium počas 15 rokov a potom právne moratórium. Ako viete, že v realite nie sú formálne rozdiely medzi zrušením a moratórium, ktoré sme v Gineji prijali. E, stačí jednoduchým zákonom, aby poslanci neskôr odhlasovali tento zákon a zoficiálnili toto zrušenie. E, na záver, veľmi často to popisujem akýmsi obrázkom v Abidžane. Niektorí z vás ste boli, tak ste to už počuli. Máte dom, štvorposchodový, alebo trojposchodový na prízemí. To sú krajiny, ktoré uplatňujú trest smrti veľké demokratické krajiny, ktoré tu nebudem citovať, ale všetci ich poznáte. A na prvom poschodí máte krajiny, ktoré majú faktické moratórium, napríklad moja krajina od roku 2017. Sudca môže niekoho odsúdiť na trest smrti, aj keď neuplatňujeme trest smrti, tak ten človek sa dostane do tej celej smrti. A každý politik jedného dňa ho môže popraviť. To je etapa E, nebezpečná. Na druhom poschodí je moratórium právne. E, trest smrti sa stiahne zo legislatívy, ale každý e, sudca môže odsúdiť na trest smrti a tí, ktorí sú vo väzení, sú odsúdení na doživote. V prípade Gineji na doživote s tým, že minimálne 30 rokov si musia odpíkať. A potom na vyššom poschodí, na to na vyššom poschodí je úplné zrušenie trestu smrti ako priateľa z Burkina Faso, ktorí, bol, Faso, ktorí boli odvážnejší ako my a ktorí priamo zrušili trest smrti. A rozdiel medzi tým, čo je u nás a tým, čo eh, je v krajinách, kde zrušili trest smrti priamo. Podľa mňa nie je veľký rozdiel. Eh, samozrejme, treba zohľadňovať špecifika jednotlivých krajín, tie treba zabúdať na to, že to je krok e, o poschodie vyššie. Takže to je prípad e, našej krajiny momentálne. E, je to akési také oslabené a samozrejme bolo potrebné ľuďom vysvetľovať, ľuďom vysvetľovať, že nechceme mať v legislatíve trest smrti. Treba dať na to pozor. A s konečnou platnosťou dnes E, v podstate je taká zmiernená atmosféra. Takže je dosť možné, že veľmi čoskoro predložíme návrh zákona. E, takže odpoved na vašu otázku. My sme pripravení podpísať druhý doplnkový protokol e, občianským politickým právam a predložiť e, tento protokol do OSN na ratifikáciu. Merci pour cette bonne Ďakujem za túto dobrú správu, ďakujem za vysvetlenia, pokiaľ ide o reformy trestného zákonníka. Ako ste povedali, každá krajina má svoje špecifika a my si ceníme vaše úsilie zmeniť aj stanovisko verejnosti vo vašej krajine. A teraz tu máme Burkinu Faso. Burkina Faso e, zrušila v roku 2018 trest smrti a to je vlastne posledná krajina ktorá zatiaľ zrušila trest smrti. Gratulujem vám, pán Bagoro. Ale vaše, e, a vaša angažovanosť sa tým nekončí. Môžete nám o tom viac povedať? Áno, ďakujem dámy poslankyne, páni poslanci, dámy a páni. E, obč- e, predstavitelia občianskej spoločnosti, dovolte mi, aby som sa vám v mene mojej delegácie poďakovala aj Belgicku, Európskemu parlamentu, aj mimovládnym organizáciám, ktoré pomohli k tomu, aby Burkina Faso zrušila trest smrti. Naša krajina je hrdá, že sa môže tohto svetového kongresu zúčastniť a že si môže vymeniť svoju skúsenosť v oblasti rušenia trestu smrti Zdá sa mi dôležité zdôrazniť, že dynamika zrušenia tresta, trestu smrti eh, v Burkina Faso bola vždy udržaná, aj keď to bol pomerne dlhý proces z dôsledku eh, verejnej situácie, ktorá um, vlastne táto dynamika bola udržiavaná verejnými e, orgánmi v Burkina Faso, občianskou spoločnosťou, ako aj mimo vládnymi organizáciami a medzinárodnými, podpo- vďaka podpore medzinárodných organizácií. V tomto zmysle senzibilizačná kampaň prebiehala a boli prijaté konkrétne kroky. A tá nová ústava, tam sa vlastne naša krajina rozhodla, že budeme bojova, budovať demokratický štát založený na e, osob, individuálnych aj kolektívnych právach a my sme sa rozhodli pre abolicionizmus, čo je tým najväčším e, rozhodnutím, ktoré chráni právo na život. A my sme ratifikovali všetky moratória o treste smrti. A v tomto zmysle e, sme vlastne riešili problematiku tej kompatibility tohto zrušenia s medzinárodnými záväzkami a s našou ústavou. Politické orgány Burkina Faso neprestane konzultovali a e, organizovali rôzne akcie na presadenie, sensibilizáciu u profesionálov, asociácií na presadenie ľudských práv, tak aby, aby e, trest smrti bol vyškrtnutý z právneho poriadku. V roku 2014 sme prijali dva zákony, ktoré sa týkali detských práv a takisto zákaz e, mučenia a ktoré predchádzali vlastne tomu zrušeniu trestu smrti. Organizácia v roku 2015 viedla sedem regionálnych zasadnutí e, za účelom vzbudenia záujmu o zrušenia trestu smrti. Boli, to, boli tam súdni aktéry, bezpečnostní médiá, náboženské predstaviteľi a tak ďalej. A e, vlastne v návrhu novej ústave e, v, e, je paragraf, ktorý hovorí, že nikto nemôže byť odsúdený na trest smrti. Táto ústava bude formálne prijatá v marci tohto roku. Tá, zrušenie trestu smrti bolo rozložené do dlhšieho obdavia. a bezpečnostná situácia niekedy spochybňovala to, čo sme dosiahli v prospech zrušenia trestu smrti. Napriek všetkým kampaniám, ktoré sme v našej krajine viedli s organizáciami z občianskej spoločnosti v posledných rokoch, aby sme získali obyvateľstvo a aby sme získali konsenzus, nedos- nepodarilo sa to. Vzhľadom na to, že tu nebol tento konsenzus, vláda sa rozhodla prijať svoju vlastnú zodpovednosť v prospech E, e, zrušenia e, trestu smrti. To, táto vôľa vlastne sa prejavila aj v na Rade ministrov 14. maja 2018, kde bol prijatý návrh zákona trestného zákonníka, ktorý bol prijatý 30. maja 2018. Tento nový trestný zákonník zakotvil zrušenie trestu smrti v Burkine Faso za všetky trestné činy. Dámy a páni, ako môžete konštatovať, zrušenie trestu smrti e, nebol aplikovaný, e, bol vlastne schválený od 31. marca 2018 a vlastne e, je to výrazom politickej vôle všetkých aktérov politickej aj občianskej spoločnosti a to je vlastne spoločný hlas, ktorým a je to naše e, intimné presvedčenie, že treba bojovať proti trestu smrti a ja chcem ešte stále aj odtiaľto prizvať tie krajiny, ktoré ešte trest smrti majú, aby sa, aby sa presvedčili o tom, že aké je dôležité zrušiť trest smrti e, v celosvetovom meradle. Ďakujem. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán Bavoro. A ďakujem aj za vašu výzvu krajinám, ktoré zachovávajú e, trest smrti a tešíme sa za, na zmenu vašej ústavy. Pán Abubakar Tamadu, e, generálny advokát minister spravodlivosti Gambie, ďakujem pekne. E, Gambia schválila druhý dobrovoľný protokol o občianských a politických právach cieľom zrušiť trest smrti ako prvý krok k zrušeniu trestu smrti vo vašej krajine e, cez moratórium. Pýtame sa, e, či vaša legislatíva je v súlade s medzinárodnými záväzkami Gambie. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, excelencie, dámy a páni. Dovolte, aby som vychádzal zo so súčasného protokolu a ušetril čas. Um, trest smrti sme zrušili v roku 1993 a znovu ho zaviedli v roku 1995 po vojenskom prevrate v roku 1994. Dôvody, ktoré uviedla vojenská chunta na obnovenie trestu smrti v tom čase boli také, citujem, keď od zrušenia trestu smrti v Gambii došlo k stálemu nárastu prípadov zabitia a ďalších trestných činov, ktoré ak nebudú efektívne kontrolované, môžu sa zdegenerovať do rozpadu práva a poriadku. Konec citátu. Nemali sme žiadne empirické skúsenosti, ktoré by to v tom čase boli, podporili. A mnohí si myslia, že to bola len zámienka. Ako sa ukázalo, prípady vražd vzrastli v dôsledku akcií samotných e, pučistov. Nový v roku 1997 bola vyhlásená nová ústava, ktorá sa zaručuje právo na život. Tá istá ústava tiež tvrdí, ale že sa má používať trest smrti pre e, konkrétne trestné činy a uvádza, že do 10 rokov od nadobodnutia účinnosti ústavy Národné zhromaždenie Gambie má preveriť žiaducnosť tej, tohto trestu smrti alebo inak ho zrušiť úplne v celej krajine. To sa nikdy nestalo. Trest smrti zostal stále možnosťou, ale až do augusta 2013 sa popravy nevykonávali. Vtedy bolo 9 osôb zadržaných na, v, vo väznici Mile 2, bolo popravených. Mnohí hovoria, že to bolo porušením ustalených e, postupov. V roku 2016 december došlo k výmene vlády v Gambii a uplatnilo sa moratórium na vykonávanie trestu smrti od februára 2018 a všetky tresty smrti boli odtedy premenené na doživotné tresty odňatia slobody do augusta 2018 a v septembri 2017 sme podpísali podpísali druhý e, občný protokol Medzinárodného dohovoru o občianských a politických právach. To bolo dôvodom tohto moratória. Avšak trest smrti v Gambii je ústavnoprávna otázka a jeho zrušenie si vyžiada e, zmenu ústavy. Momentálne prebieha proces revízie ústavy v Gambii a použitie trestu smrti očakávame vyvolalo veľkú debatu počas verejných konzultácií z Komisie pre revíziu ústavy. Napriek tomu ja vás chcem ubezpečiť, že nová vláda Gambie jednomyselne podporuje úplné zrušenie trestu smrti v Gambii. Ďakujem vám. Thanks, Ďakujem, pán minister naozaj, keď je o zrušenie trestu smrti vlády, udávajú tón. My si ceníme vaše úsilie revidovať ústavu a zrušiť trest smrti čo najskôr. Dnes tu máme takisto aj ministra spravodlivosti Maroka, pána Muhameda Ažara. Chcem vás požiadať o opis práva na život v novej ústave a aký postoj k tomu zaujal, zaujal král Mohamed VI. Zdá sa, že Maroko je teraz veľmi blízko už zrušeniu trestu smrti. Aké sú terajšie etapy a čo môžeme očakávať? Ďakujem, vážená e, pani. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za pozvanie. A ja som osobne veľmi e, dojatý e, pred e, týmto spoločenstvom a rád by som pripomenul záväzok e, Marockého kráľovstva, jeho kráľa Mohameda VI. E, v demokratický projekt, e, v inštaláciu právneho štátu a totálneho rešpektovania všetkých ľudských práv. Ako ste už zdôraznili, nám sa podarilo na národnej úrovni E, pripraviť text novej ústavy a podarilo sa nám tam aj e, zapracovať zákon práva na život. To je článok prvý. Zákon teda chráni toto právo. Je to zakotvené priamo v ústave a to je veľmi dôležité pre nás. Je to veľká hlavná garancia náš toho, že my skutočne e, sme e, na strane naša krajina E, neaplikuje trest smrti, môžem vás ubezpečiť, že od roku 1993 e, nedošlo k žiadnej poprave a že žiadna poprava nebude v Maroku povolená. To je táto stratégia neodsudzovania a nevykonávania trestu smrti. To je výsledkom národnej diskusie o tejto otázke a môžem vám povedať, že E, z konjunkturálnych, regionálnych aj medzinárodných e, dôvodov, aj konver, e, konzervatizmu v našej krajine. To je veľmi dobrý zákon. My takisto máme národnú stratégiu na presadzovanie demokracie a toto je taký trošku konflikt nad debatami. Teda tu máme stratégiu reštrikcií, legislatívnych reštrikcií E, po e, všetkých, po týchto právnych systémoch a my teraz pripravujeme nový návrh trestného zákonníka, ktorý, e, ktorý chce zachovať pre niektoré tresty, ako sú je to genocída, trest proti, zločiny proti ľudskosti. Čiže my sme z 31 možných zločinov veľmi znížili počet zločinov, na ktoré sa aplik- môže aplikovať tento trest smrti. Chcem sa poďakovať pani Pilaj a ja som veľmi optimistický, e, že som presvedčený, že v Maroku postupne naozaj dosiahneme e, zrušenie. My už asi 40 rokov pragmaticky kráčame smerom k zrušeniu trestu smrti a teraz e, sa v Maroku E, vlastne otvorila debata s občianskou spoločnosťou, aby sme e, dosiahli konsenzus v súvislosti s touto témou. A ja som naozaj presvedčený, že moja krajina má schopnosť a že čoskoro oznámi dobrú správu e, k tejto téme a chcem konči, zakončiť svoj príspevok optimisticky, chcem vzdať hold E, marockej občianskej spoločnosti, ľudskosprávnym e, organizáciám, ktoré vlastne e, sú akousi protiváhu konzervativizmu, ktorý na naš, v našej krajine má ešte čo povedať. Ešte raz ďakujem vám. Merci, Ďakujem, pán Ožar, ďakujem, že ste pripomenuli úlohu občianskej spoločnosti. To je naozaj veľmi šťastná debata a my podporujeme e, váš boj za de facto zrušenie trestu smrti. Chcela by som sa poďakovať všetkým ministrom, ktorí sa zúčastnili tejto panové diskusie. Ďakujem, že ste nám poskytli prehľad a toľko dobrých správ ohľadom situácií vo vašich krajinách. Ale čo to vlastne znamená? byť odsudený na trest smrti, ako žijú väzni a ako dokážu zachovať akúsi ľudskú interakciu s ostatnými väzňami a so svojimi rodinnými príslušníkmi. Dume Ola Tušany strávil 20 rokov eh, eh, v odsudený za trest smrti za niečo, čo nespáchal. Eh, začal vo vezení sa venovať malovaniu a malovanie mu pomohlo E, prežiť e, samotu, keďže bol na samotke. A mm, ďakujeme mu, že prišiel dnes medzi nás len kvôli tomuto kongresu, aby sa s nami podelil o svoje myšlienky. Ďakujem. Uh, good afternoon, everybody. Uh, Prajem všetkým Príjemné popoludne. Chcel by som sa predovšetkým poďakovať za to, že tuto vystavili uh, tento obraz. Je to moja vďaka za zorganizovanie tohto kongresu a chcem vám povedať, priateľ, že som veľmi rád, že tu môžem byť. Naozaj je to pre mňa veľkou cťou. Ako tu už bolo povedané, 21 rokov som strávil vo väzení Tennessee, odsudený na smrť. E, v podstate som tam nikdy nebol. zobrali ma a odsudili za trestný čin, ktorý som nespáchal. A e, v tomto prípade e, v podstate vyfabrikovali tie trestné činy a nemal som ako dokázať svoju nevinu. Keď nad tým všetkým rozmýšľam, Ak sa pozriete na civilizáciu a na panovníkov, eh, môžete si spomenúť na tisícky rokov, keď ľudia ešte žili v, v jaskyniach a Eh, v podstate nechávali otlačky prstov len ako dôkaz toho, že žili. A ja, keď som sa ocitol v samotke, eh, odsudený na trest smrti, ja som v podstate eh, nejak sa veľmi nezaujímal o kreslenie alebo malovanie. Mal som iba to, čo som robil v škole, ale môžem vám povedať, priateľa, že to zachránilo môj život. E, skutočne aj obrazne to zachránilo môj život. Predstavte si, že som bol v celé, že som nemohla ani rozťahnuť ruky, aby som sa tam nezmestil. Môžeš tam sedieť 23 hodín denne a každý deň, keď som vyšiel von, tak som bol zviazaný, e, mal som reťaze okolo nôh a za týchto okolností bolo naozaj pre mňa ťažké, ťažké zachovať nádej a zachovať všetko, čo potrebujete k tomu, by ste prežili a všetko, čo bolo pre mňa drahé a tento obraz som namaloval konkrétne pre toto podujatie. E, ako vidíte, je tam človek, ktorý sedí v elektrickom kresle, pretože to ma čakalo, elektrické kreslo. A má na hlave e, v podstate e, vreco, mal by mať zavreté oči a on má odokryté oči, pretože to má svedčiť o tom, že odhalujeme, ukazujeme to, čo sa deje, to, čo sa deje po celom svete, e, v Spojených štátoch aj všade inde vo svete, kde ešte stále existuje trest smrti. A ja som rád, že som mal túto príležitosť. E, e, pamätám si, že som bol v Os Brusele a na záver sme e, išli do ulic a tam sme naozaj si dali farbu, farbu e, na prsty a rôzni ľudia e, tam spravili akési otlačky prstov. E, a ja som to chcel povedať preto, lebo pre mňa to naozaj malo veľký význam. Veľký význam pre mňa, pretože tí z nás, ktorí bojujeme proti tomuto, musíme držať spolu, musíme si držať ruky, musíme lebo jednoducho ľudia, ktorí sú odvážni, tak ako tu vy prítomní a po celom svete, keby nebolo vás, ja by som tu dnes nestal. E, to mi umožnilo každé ráno vstať a mať nádej, to, že som vedel, že ľudia bojujú. Aj keď som bol v stave naozaj bez nádeje, prinútil som sa každý deň vstať a prinútiť sa ma nádej. A ako som povedal, predtým som nemal nejaký záujem o malovanie. A e, bol tu ďalší človek e, v celej smrti, ktorý, e, ktorého popravili a on bol umelec a e, povedal mi, že ma niečo naučí. A najprv, keď e, teda ma nakreslil, tak som sa vôbec na seba nepodobal a v tom malom priestore som si povedal, no ako by som to mohol spraviť lepšie, ako by som si mohol nejako pomôcť. A Žiaľ, pre mňa moja mama nikdy nemala možnosť vidieť tento obrázok. Bolo to e, dva roky, čo som bol dva roky už vo väzení a e, moja mama mala dopravnú nehodu. No, je to naozaj, naozaj, naozaj hrozné, emotívne pre mňa. Ťažko sa mi hovorí. Yeah. Yeah, I get, I get emotional when I think about it, but... Uh, vždy, vždy, keď si na to spomeniem, tak mi je doplaču. Ale tá najhoršia vec, čo sa môže niekomu stať, kto je, sedí vo vezení, uh, je to ťažké aj v živote, ale keď ste vo vezení, nemáte žiadnu kontrolu nad tým, čo sa deje. A najhoršie, keď vám niekto príde do väzenia a povedať, počúvaj, musíš zavolať domov, vedie, viete, že keď vám uh, prídu povedať, že môžete ísť zatelefonovať domov, tak viete, že niečo hrozné sa stalo, pretože len tak lacno vám nedajú te- telefonát zadarmo. Čiže viete, že je to niečo hrozné. A keď prišli ľudia uh, za mnou a povedali mi, že e, ma odvedú, aby som mohol zatelefonovať domov, tak celý čas, uh, keď mi to teda povedali, že mi teda odviažu tie reťaze, uh, tak som si celý čas rozmýšľal nad tým, že čo, sa, čo povie mojej mame, čo sa stalo, ale keď som prišiel dole k telefónu, tak moja sestra mi povedala, čo sa stalo mojej mame. A keď mi to povedala moja sestra, ja som to ani nejak nedochádzal spracovať. Ja som nepočúval, nerozumel, čo mi vlastne hovorí. A zo pár sekúnd mi to trvalo, až potom mi došlo, čo vlastne povedala. A prvé tri dni potom, čo som dostal túto informáciu, ja som plakal. Ja som plakal a nemohol som spať. E, snažil som sa utiec pred realitou. A tri dni som už ani nevládal stať z postele. Nechcel som stať z postele. A vlastne vo sne mi mama povedala, vstaň ja som vyskočil, tam som si povedal, počkaj, toto je sen, toto, toto celé, to, ten zlý sen sa mi iba sníval, ale zobudil som sa realite a realita bola taká, aká bola. Sedím vo vezení, ako som povedal, sedím v cele a pozerám sa na ten obraz, ktorý som jej chcel poslať mojej mame a vtedy Noa prišiel za mnou a povedal mi, pretože deň potom č, uh, uh, čo uh, mi povedal, uh, počúvaj, asi, asi by som mohol lepšie nakresliť ten obraz a, a nejak získať svoje peniaze, zarobiť si. Ale vtedy som si uvedomil, že takéto umenie mi pomôže nájsť svoju vlastnú slobodu, duševnú slobodu v rámci väzenia. Ale takisto eh, umenie zbližovalo ľudí. Takže to, keď poviem, že vám to zachránilo môj život, tak naozaj to môj život zachránilo, pretože eh, v podstate ľudí umenie zbližuje a eh, ľudia eh, pochopili, že v podstate som vo vezení za niečo, čo som nespravil. A to umožnilo nie mojej rodine a iným ľuďom, ktorí ma vždy podporovali, ale iným ľuďom aby prišli a vypočuli a pochopili nielen to, čo sa udialo mne, ale aj ľuďom okolo mňa, pretože tam boli ešte ďalší dvaja ľudia, o ktorých viem z toho, čo mi povedali. Ja som presvedčený, že hovorili pravdu, že takisto, že mali taký istý osud, ako my sedeli v base za niečo, čo nespravili. Poznal som viacero ľudí, ktorí už teda uh, nesedia v celé smrti, pretože policajti a prokuratúry mi povedali to isté, tie isté klamstva ako tým ľuďom. A, takže keď vám hovorím, že tom boli aj iní ľudia, je to pravda, viem to pretože mali úplne identické odsudenia. Keď sa pozrite na to, čo spravili mne a čo spravili ďalším dvom ľuďom, je to úplne presne to isté a tí sedia vo vezení. Takže ako som povedal, ja mám naozaj, som mal fantastickú príležitosť, fantastickú príležitosť, odkedy som e, ma prepustili, e, testujem po svete, pracujem nielen v mojej krajine, ale v iných krajinách. Snažím sa angažovať mladých ľudí, snažím sa pomáhať, pretože viem, ako to pomohlo mne a ja chcem pomáhať aj ostatným. Keď sa snažíme angažovať sa s ľuďmi a robiť niečo spolu, bez ohľadu na to, na akú tému a e, venujem sa mladým ľuďom, snažím sa ich vychovávať, učiť ich o tom, ako systém funguje. V Spojených štátoch neviem, koľko o tom viete, ale v Spojených štátoch uh, uh, väzenstvo je, je veľký, veľký sektor, veľký priemysel. Uh, v Illinois môžem vám povedať, že jednoducho predtým, ako som sa dostal do basy, som nemal príležitosť, čo som chcel robiť. A preto sa snažím mladých ľudí e, učiť a hovoriť im, že je dôležité, aby nielen poznali systém, proti ktorému eventuálne môžu bojovať, pretože naozaj uh, to, že ľudia sú väznení, z toho je veľký biznis, miliardový biznis v Spojených štátoch a väčšina ľudí vyzerá tak ako vy, ako ja. Sú nevinní. Takže ako som povedal, ja som mal naozaj fantastickú príležitosť dostať sa z väzenia a snažím sa zabudnúť na to, čo sa, čo sa mi stalo, ale ja som eh, povedal, slúbil som ľuďom, ktorí ostali vo väzení, keď ja som odchádzal, povedal som im, že keď sa dostanem domov, tak budem hlásať, budem hovoriť nahlas o tom, čo spravili mne. Pretože nie len, že iní ľudia hovorili o mne a pomohli mi, You know, it was, it was like you get... Ľudia takí, ako, ako ste vy, mi dali nádej a pomohli mi dostať sa z basy ja som vedel, že sú tam ľudia, ktorí za mňa bojovali, napriek tomu, že ma nepoznali. Vedel som, že za mňa bojovali a vedel som, že čokoľvek, čo vás v živote zloží na kolena, keď vám ľudia pomáhajú postaviť sa na nohy, eh, pomáhajú aj ostatným vy musíte zobrať za seba svoju zodpovednosť a keď vidíte, že niekto je v zlom stave, v zlej situácii, snažte sa mu povedať, že musia, musia zachovať nádej, pretože všetko je možné. A hovorím vám tu, že ja si myslím, že by bolo dobré nájsť nejaký taký spôsob, ako tú nádej uh, pomenovať a dať ju tým, ktorí ju potrebujú. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste ma pozvali. Ďakujem za to, čo robíte a musíme naďalej bojovať. Musíme naďalej bojovať. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne, Dume, za tento váš osobný príbeh, aj za to, že ste tu s nami zdieľali svoje pocity a za to, že pracujete s mládežou, za, s nádejou zmeny systému. E, vždy treba zdôrazňovať e, svoj e, v Maroku pri poslednej exekúcii v roku 2013 sa Nuza no, Skali, ktorá bola viackrát ministerkou v Maroku a zasadzovala sa za boj proti trestu smrti, dnes teraz vystúpi a ja jej dávam slovo. Nech sa páči. Aké je to ťažké vystúpiť po takom e, emotívnom svedectve e, Ndumeho, ale Ehm, my musíme, to nám dá ešte viac odvahy v boji proti, e, e, proti trestu smrti. Vážení abolicionisti, dámy a páni, ja som mimoriadne poctená a šťastná, že dnes som medzi 1700 abolicionistami zo 115 krajín, ktorí sa účastnia tohto 7. svetového kongresu proti trestu smrti v Bruseli, v hlavnom, v hlavnom meste Európy a dnes v hlavnom meste zrušenia trestu smrti v symbolických priestoroch Európskeho parlamentu. Všetci organizátori a aj podporovatelia tohto e, kongresu chcem ich pozdraviť, najmä CM, pána Rafaela Šenunazana, Nikolas Sapero, ako aj Svetovú koalíciu proti trestu smrti. Chcem sa všetkým poďakovať. Bravo SPM za všetko úsilie, iniciatívy v abolicionistickom hnutí na celom svete, e, najmä v Afrike a v Maroku, za to, že môžeme realizovať naše spoločné ciele e, a tým je celosvetové zrušenie trestu smrti ako barbarstva, tak ako ho nazval Viktor Hugo. E, tejto, tohto krutého trestu, neľudského trestu, ktorým je trest smrti. E, e, je, humanistické hodnoty stoja na dôstojnosti, právach ľudských a právach na život. Ako nám ukázali už predchádzajúce svedectvá, ktoré sme si tu vypočuli na tribúne, udalosti ako tento 7. kongres e, rozbušia naše srdcia unisono, aby sme boli efektívnejší a umožnia nám vyvíjať stratégie na celoplanetárnej úrovni, aby sme zrýchlili be histórie smerom k zrušeniu trestu smrti. A ja vítam a zdravím ako členka vedeckého e, výboru e, som participovala na programe tohto kongresu na základe návrhu CPE a Svetovej koalície. To je mnohočlenný tím, zastupuje mnoho kontinentov a spoločným menovateľom je abolicionizmus. To ja vítam, chcem pozdraviť pani Sejna Bubenga a ja ju zdravím práve tak, ako e, celý tím a všetkých členov vedeckého výboru. Fyzická schôdza a veľa schôdzi cez Skype, desiatky e-mailov. To je program, ktorý je pred vami a ktorý som nemala čas vám predstaviť bod po bode. Cieľom je konať v jednotlivých oblastiach a sektoroch, e, kde, ktoré možno zapojiť do veľkého boja proti zrušeniu trestu smrti. A Teraz poprvýkrát je tu zastúpený aj privátny sektor. Ďalej sú tu inovačné techniky, napríklad e, aplikácia trestu smrti e, vzhľadom na ženy, tak to e, sa vlastne dotýka žien a patriarchálnych systémov, ktoré E, len ilustrujú rôzne násilia, ktoré sa páchajú na ženách a zločiny, ktoré z týchto situácií útlaku môžu vyplývať, či to už ide v manželstve, zabíjaní detí alebo e, nevere. A má, sú tu je, máme veľa žien aj mužov, ktorí boli odsúdení na smrť v mene náboženstva. A preto my e, hlásame abolicionizmus, aby sme E, dali miesto humanizmu, pacifizmu vo všetkých náboženstvách a to je jedna z tém, ktorú kongresisti riešia. Zaoberať sa ženami a odsúdenými a najmä deťmi, to je jeden z inovačných smerov, aby sme konali priamo e, v teréne s ľuďmi, ktorí čelili odsúdeniu alebo poprave niekoho blízkeho budú tu veľmi dôležité vedectva advokátov a rodinných príslušníkov. E, vážení členovia kongresu, ako marocká abolicionistka e, už 30 rokov som veľmi hrdá na to, že patrím e, do afrického kontinentu, ktorý mám rada a ktorý je súčasťou našej identity. A keď som sa vrátila do Maroka v roku a, a že vlastne abolicinizma sa postupne do Maroka vracia od roku 2017. Dúfam, že Afrika bude abolicionistickým e, kontinentom, lebo 5 e, sedmín Afriky sú e, zástancami abolicionizmu. V Maroku posledná poprava sa ustočnila pred viac ako 25 rokmi a v, tam už bojujeme proti tomu už viacero desaťročí a presadzujeme právo na život – a e, tomu je e, venovaný aj článok 20 e, Marockej ústavy z roku 2011. A chcem podporiť tento demokratický pokrok a v roku 2013 sme vytvorili v Maroku sieť poslancov proti trestu smrti, aby sme presadzovali humanistické hodnoty v prospech zrušenia trestu smrti. Sme si takisto vedomi veľmi veľkého významu poslancov ako príjimateľov a schvalovateľov legislatívy a zároveň predstavujúcich suverenitu národa. Naša činnosť mala úspech vďaka podpore Marockej koalícii proti trestu smrti a ja vítam pána e, Žemejho a takisto e, aj e, mimovládnych organizácií. Vďaka nášmu prístoju sme získali viac ako 240 poslancov, ktorí nás podporili, ako, tak z vládnych strán, ako aj z o, opozície. A zorganizovali sme viacero seminárov a svetových kongresov, napríklad v roku 2013 v Madride, 2015 v Oslo a v 2018 tretí regionálny kongres eh, proti trestu smrti v Abidžane. E, to bolo považované ako taká novátorská aktivita e, pre krajiny, ktoré ešte nezrušili trest smrti. Viackrát sme už boli veľmi blízko nášho cieľa, keď Národná rada pre ľudské práva e, predniesla svoju správu pred parlamentom a tam bolo zrušenie trestu smrti na prvom mieste medzi jeho odporúčaniami. Vítam pána Abu Dabuješa, E, ktorý je e, tu prítomný v našej sále. Ale takisto aj počas druhého svetového fóra v novembri 2014, ktoré bolo veľmi silným, tisíce e, podporovateľov z celého sveta, aj kráľ, e, marocký kráľ vítal túto debatu v prospech zrušenia trestu smrti a podporili nás aj mnohí poslanci, aj právnici, e, ktorí chcú, aby e, toto úsilie dozrelo. A my chceme teraz posilniť našu sieť medzi poslancami v súčasnej legislatíve, chceme posilňovať koordináciu v širokom Magrebe aj na africkej úrovni, chceme prehlbiť národnú debatu o zrušení trestu smrti e, a to pod záštitou parlamentu, lebo v Maroku všetok boj, ktorý vedie Občianská spoločnosť si zaslúži, aby už sa urobil tento krok smerom k zrušeniu trestu smrti. A pán Mohamed Ožár, minister spravodlivosti, je známy ako abolicionista, je angažovaný v tejto otázke a on je veľmi pozitívne a e, dúfame, že e, my sa priblížime a že sa staneme abolicionistickou krajinou a rátame s vami, že dáte podporu a e, našej občianskej spoločnosti pri realizácii tohto cieľu, ktorý nám mimoriadne leží na srdci. To bude zároveň signálom, že Afrika sa stane e, vetadielom bez trestu smrti a v mene všetkých abolicionistických hnutí sveta želám úspech vášmu kongresu a ďakujem vám za pozornosť. Merci, madame, merci pour avoir... Ďakujem pekne, ďakujem aj za to, že ste pripomenul všetku prácu, ktorú odvedol tento kongres. Chcel by som to takisto využiť a povedať, že toto iba otvárací ceremoniál kongresu. Počas celého týždňa bude mnoho diskusí a v Bozáre bude záverečná e, časť uzavretie kongresu, samozrejme, na ktorú vás pozývame. Nemôžeme uzavrieť túto otváraciu ceremoniu bez neho. Asi bez jeho angažovanosti by sme tu neboli. Robert Badenter je ministrom spravodlivosti, ktorú v roku 1981 e, začal s bojom proti trestu smrti vo Francúzsku. Rada by som pripomenula, že vtedy 69% francúzského obyvateľstva obyvateľstva bolo za trest smrti. E, vypočujeme si jeho odkaz. Vážení priatelia, je mi veľmi ľúto, že nemôžem byť dnes s vami. Dnes uh, nejaké zlé mikroby mi v tom zabránili. Ale to nie je podstatné. Vždy s veľkým pocitom spolupatričnosti e, bojovníkov proti trestu smrti. Z tejto pozície sa vám prihováram, e, že žijeme v ťažkom svete, často v krutom svete a musíme bojovať za zrušenie trestu smrti. niek nepochybuje o tom, že musíme konštatovať dosiahnutý pokrok a e, že bol dosiahnutý veľký pokrok v niektorých štátoch. E, samozrejme to nestačí, ale e, je to na vás, aby ste šírili túto správu. My, abolicionisti, sme sa stali väčšinovým hnutím v medzinárodných inštitúciách, štát po štáte, neustále počet abolicionistov neustále rastie, neprestáva rásť. A tu je jasné aj to, aký význam má e, moratórium e, používania trestu smrti. Avšak nesmieme nejak e, zaspať na Vavrínoch, e, povedať si, že veci už sa ďalej pohnú sami od seba, budú pokračovať, e, pretože my všetci sledujeme cieľ, ktorým je univerzálne celosvetový zákaz trestu smrti. smrti. A tí, ktorí si chcú pozrieť aktuálne fakty a dôkazy, Áno, samozrejme. Dobre si spomínam, vo Francúzsku to bol, Francúzsko bolo 35. štátom, ktoré zrušilo trest smrti v roku 81. Teraz je už viac ako 140 takýchto štátov. A ako som povedal, sme vo väčšine. Ale napriek tomu, keď analizujeme medzinárodnú situáciu e, triezvým okom, tak musíme predsa len povedať, že veľké veľmoci, tie najdôležitejšie veľmoci vo svete, e, niektoré z nich ešte stále sú zástancami alebo uplatňujú e, trest smrti ako legislatívny nástroj. Uvediem len tie najväčšie, najdôležitejšie, ako prvú Čínu, ktorá sa zdá byť ešte stále eh, eh, v podstate tou krajinou, ktorá má rekordný počet poprav Spojené štáty, ale mohol by som spomnúť aj ďalšie. Indiu. Pre nás zdá sa, že bude tou najbližšou krajinou, ktorá zruší trest smrti e, zákonom, ale e, vidíme, že váha. Japonsko. A musíme takisto konštatovať, že aj na strane našich e, e, muslimských priateľov tu máme krajiny, ktoré sú na čele tých hrozných rekordov poprav. Tu mám konkrétne na mysli, e, čo sa týka aj obyvateľstva, e, také štáty ako Irán či Saudská Arábia. A samozrejme, mohol by som spomenúť aj ďalšie. Takže, ak sa pozrieme na túto pevnosť, túto citadelu, alebo pevnosti, e, trestov smrti, uvedomíme si, že tá úloha je pred nami ešte veľká, má ďaleko od splnenej. A naša solidarita s aktivistami v týchto štátoch musí byť silnejšia. Silnejšia ako kedykoľvek predtým. A musíme ich podporovať za každú cenu. Tak, aby náš hlas zaznel pri každej poprave, ktorá je trestom proti ľudskosti. To znamená, že naša úloha ešte nielenže nie je dokončená, ale naďalej ostáva byť ťažkou úlohou. E, ale o to viac nás mobilizuje k tomu, aby sme podporovali aktivity bojovníkov a chcem sa poďakovať všetkým z celého srdca, e, všetkým tým, ktorí bojujú proti tejto pliage, ktorou je trest smrti. Ale všeobecne musíme povedať, že uh, uh, nikdy si nemôžeme byť istí, že dosiahneme svoj cieľ, až kým sa nedostaneme k tomu finálnemu cieľu, ktorým je univerzálne zrušenie trestu smrti. A ja som presvedčený o tom, že hnutie sa bude len rozrastať a stále sa posilňovať. Ale to závisí od vás. Od vás, ktorí v, svoj, v svojom každodennom boji bojujete proti tomuto hroznému trestu smrti. Nezabúdajme nikdy, že to predstavuje absolútne poprenie prvého ľudského práva, práva na život. Ďakujem vám za váš boj a môžem vás uistiť, že vás budem neustále a trvalo solidárne podporovať. Takže dovidenia v blízkej budúcnosti. Dúfam, že to bude ešte skôr, ako sa zorganizuje ďalší svetový kongres. A teraz by sme chceli reagovať na túto väzbu k činom symbolickým aktom. Možno ste videli túto papierovú rukavicu v svojej zložke na stoloch. Prosím, pozrite sa. Chceme vás pozvať, aby ste si ju dali na ruku a zdvihli ruku a potom spravíme fotografiu. Ak chcete, môžete sa aj postaviť, keby ste boli takí láskaví a postavili sa. Ste pripravení? Takmer, že? Ešte niekoľko minutiek. Takže prosím, zdvihnite ruky proti trestu smrti. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli, že ste tu boli s nami na tomto kongrese a na tomto otváracom ceremoniáli. Skôr ako skončíme, chcem vám pripomenúť, že máme krásnu výstavu fotografií bývalých väzňov na prvom poschodí tejto budovy. Všetci ste pozvaní ako aj na ďalšie podujatia v paledek Moroc 7. Program kongresu je bohatý, kontrolujte ho. Od tretej popoludní budeme pokračovať v našej debate tu v pléne o úlohe súkromného sektora a e, v e, boji proti trestu smrti, takže vás pozývam na túto debatu. Abolicionistické hnutie rastie zo dňa na deň. My veríme v svet bez trestu smrti a to mi pripomína, aby som sa poďakovala ešte raz organizátorom. Ďakujem aj Európskemu parlamentu za, hosti, za úlohu hostiteľa. Ďakujem Belgicku, ďakujem vám všetkým za to, že ste nás tu počúvali a pozerali si nás aj na webe. A dopoludnejšie rokovanie týmto končím. Ďakujem.